Ah, yes, this one. It's okay, it's okay. Mm-hmm. mm-hmm. Good morning, dear. Dobré ráno, dámy a pani, dá, vážení kolegovia, č, poslanci Európskeho parlamentu, aj národných parlamentov, poslanci poslankyne a ďalej budem pokračovať po litovsky. Iš tikrųjų, man yra didelė e, garbė atidaryti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 Eh, informačných a komunikačných technológiách. To je kľúč do budúcnosti. Takže chceme eh, privítať zástupcov 17 národných parlamentov EÚ eh, e-, e plus aj Norska, celkovo 27 zástupcov a tešíme sa na vaše príspevky v rámci našej dôležitej diskusie. Ak dovolíte niekoľko praktických poznámok na úvod. Toto podujatie sa organizuje v spolupráci s riaditeľstvom e, pre vzťahy s národnými parlamentami. Tlmočenie je zabezpečené e, temer vo všetkých úradných jazykoch EÚ, okrem írskeho jazyka. Taktiež by som chcela upozorniť, že tento meeting je vysielaný web streamingom e, máme obmedzený e, čas na nejaké, e, to znamená, e, diskusie budú obmedzené len v rámci jednotlivých panelových tém. Chcem vás upozorniť na to, že je obmedzený čas na vaše vystúpenia, či jednotlivých rečníkov, tak aj vás, ako tých, ktorí budú klásť otázky. Chceme totiž dodržať e, náš program, preto sa vopred ospravedlňujem za e, za to, že budem musieť vstupovať do vašich vystúpení v snahe dodržať časový rámec zástupcovia národných parlamentov, ktorí majú záujem vystúpiť. Prosím, aby vyjadrili toto svoje prianie zápisom svojho mena do formulára, ktorý je distribuovaný. Témou Témou tohto podujatia, ktorý sa koná 8. marca, je posilnenie postavenia žien a e, dievčat v médiách, informačných a komunikačných technológiách, čo je kľúčom e, do budúceho vývia. Média dokážu ovplyvňovať verejnú mienku, e, dokážu aj e, E, poskytovať a usmerňovať informačné toky. No a zároveň si všetci uvedomujeme, že informačné a komunikačné technológie sú všade prítomné na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach spoločnosti a určite zohrávajú médiá a technológie veľmi, silný, veľmi silnú úlohu pri presadzovaní E, silnejšieho postavenia žien. V roku 2016 sme e, e, schválili správu s názvom Rodová rovnosť a posilnenia postavenia žien v digitálnej ére. Spravodajkyňou bola Terry Rentke, ktorá bude zároveň moderátorkou tretieho panelu. Nedávno sme schválili správu o rodovej rovnosti v médiách mediálnom sektore v EÚ. Spravodajcom je Michaela Šojdrová, ktorá e, e, bude pritom v rámci prvého panelu. Takisto sme e, e, predložili návrh uznesenia e, a to bolo sprevádzané aj ústnou otázkou zameranú na túto tému posilnenie postavenia žien a dievčat v digitálnom sektore. Koncipovala to Agnieszka Kozlovská-Jarevic, ktorá bude moderovať druhý panel. Chcela by som vás informovať, že delegácia deviatich e, poslancov a poslankyň pod mojou taktovkou vycestuje do New Yorku e, o dva týždne a chceme sa zúčastniť na 62. zasadnutí ehm, komisie, ktorá sa zaoberá postavením žien, e, a je to komisia OSN. Témou toho stretnutia je účasť a prístup žien e, do médií, informačných komunikačných technológií a dopad týchto technológií e, a v presadzovaní postavenia žien verili sme, že e, prezident Európskeho parlamentu Antonia Tajani e, bude e, môcť otvoriť toto podujatie. Pred niekoľkými dňami nás však informoval, že to nebude možné, aspoň nie teda fyzicky, s jeho fyzickou prítomnosťou a z tohto dôvodu bol nahratý tento vid, vid, vydaný záznam. Vážené e, dámy, chcem poukázať na to, že Európsky parlament je priekopníkom pri presadzovaní rodovej rovnosti. A ne, ne, tento rok sa venujeme, o, venujeme téme posunenia žien v médiách a IKT. Je dôležité dosiahnuť rodovú rovnosť. Je to neoddeliteľná súčasť technologickej revolúcie. A je to dôležité pre hospodársky rast práca pre vytváranie pracovných miest. E, úloha žien je nezameniteľná. Bez tejto, bez tejto úlohy žien nedokážeme presadzovať e, naše hodnoty. Digitálne technológie ponúkajú e, veľký priestor a majú veľký potenciál pre ženy a e, predstavujú e, aj e, vyčísliteľnú hodnotu 9 miliard. To je podiel v HDP. Ženy musia zohrávať kľúčovú úlohu v digitálnom svete. Posilnená úloha žien znamená dobré podmienky pre všetkých. To väčšia angažovanosť žien v tejto oblasti prinesie navýšenie o 11,5 bilióna eur do horizontu 2025. 4,6 žien obsadzuje kľúčové vedúce úlohy. Musíme si uvedomiť, že je o e, radovo desiatky tisícov menej žien na trhu práce než mužov. E, my vieme, že len 29 e, žien e, vedec, e, vysokoškolsky vzdelaných pôsobí v sektore IKT. Stereotypy pretrvávajú aj v oblasti médií, sociálnych médií a v IKT, ale silnie, silnie hnutie, ktorá proti tomu bojuje. Uvediem aspoň príklad hnutia MeToo. Too. Venuje sa pozornosť online harassmentu a, mm, a e, obťažovaniu stalkingu v digitálnom svete. Chcem sa poďakovať výboru FEM za odvedenú prácu e, akcentovaním úlohy žien v digitálnom svete a v médiách. Chcem sa poďakovať tým, ktorí e, koncipovali cenu IKT, predovšetkým Formazione digitale e alle pari opportunità. Pan, eh, pre všetkým pani Gabriel. Eh, myslím si, že sa už veľa udialo od talinského digitálneho samitu. Uh, obavy, strach e, mužov e, pôsobí kontraproduktívne. Je to psychologický faktor, je to bariéra a treba ju prekonať. Jednoducho ženy e, musia používať inkluzívnu spoločnosť. Nedokážeme vybudovať lepší svet bez rovnoprávneho postupu, postavenia žien. Myslíme si, že tu, ide, e, tu nejde o boj žien za ženy. Je to boj nás všetkých. E, musíme všetci na tom participovať a je absolútne nevyhnutné, aby sme všetci bojovali za túto rovnoprávnosť žien nielen v Európe, ale e, všade vo svete. Ďakujem pekne. To, bolo, to bol video prejav prezidenta EP Antonia Tajányho. Chcem sa mu poďakovať za toto úvodné vystúpenie a teraz dám slovo pani komisárke Eviere Jourovej. Je to komisárka pre spravodlivosť, eh, má agendu spotrebiteľov a rodovej rovnosti. Ďakujem veľmi pekne, vypočuli sme si eh, eh, veľmi pozitívne, posmelujúce slova prezidenta EP Tajanyho. Je veľmi dobré, že prezident parlament EP e, sa nebojí e, silnejšieho postavenia žien. Určite sa zhodneme na tom, že Medzinárodný deň žien je deň, kedy máme oslavovať výdobytky, e, ktoré dosiahli ženy. Je to dátum, v ktorý si musíme spomenúť a pripomenúť to, že dokonca aj v Európe sme zďaleka ešte nedosiahli rovnoprávne postavenie žien a mužov, aj keď sa nám už veľa podarilo. Sme e, e, podhodnotené na trhu práce, či z hľadiska platu, či z hľadiska zamestnanosti veľká miera e, e, rodovej nerovnosti pretrváva aj vo svete digitálnom a IKT. Ja skutočne vítam tému e, dnešného zasadnutia. Chcem sa poďakovať výboru FEM za pozvanie. Na jednej strane IKT vytvorilo nové príležitosti v oblasti vzdelávania, trhu práce, ponúka riešenia umožňujúce flexibilnejšie a rozmanitejšie využitie času a rozdelenia súkromného a profesionálneho života. Na jednej strane máme nedostatok ľudí v oblasti IKT a e, nedostatočné zastúpenie žien v tejto oblasti. E, e, správa EIGA, ktorá hovorí o rodovej segregácii, E, ženy e, sú e, v oblasti IKT, vysokoškolského vzdelania, majú podiel jeden z piatich absolventov. Dokonca aj naše deti a mladí ľudia nevyžívajú tieto príležitosti. Výskum EU poukazuje na to, že 17 8 miliónov ľudí pôsobiacich v IKT sú ženy o to horšie e, vyznieva, že e, mnohé ženy sa neuplatňujú v tejto oblasti z dôvodu e, rodinných povinností. To je vyčíslené vo výške e, produktivity minus 16 miliard eur ročne. Nesúvisí s tým, že by ženy neboli dostatočne kompetentné alebo že by nemali záujem, pretože čo sa týka e, digitálnych zručností, nie je rozdielu medzi ženami a mužmi v roku 2016 počas digitálneho týždňa e, viac ako 45 účastníkov e, e, boli práve ženy e, a mladé a ženy a dievčatá. My si myslíme, že vzdelávanie v tejto oblasti a systém vzdelávania v tejto oblasti prispieva k tejto nerevnosti v digitálnom svete. Musíme si uvedomiť, že treba posilniť postavenie žien v tejto oblasti. 66 e, ak, ak hovoríme o indexe o rebríčku e, e, i rodovej rovnosti v oblasti IKT, sme na stupienku 66. Z tohto titulu som uviedla do života viacero iniciatív. Veľmi dôležitou otázkou je rovnoprávny prístup k ekonomickým zdrojom. Nejde tu len o otázku ekonomickej nezávislosti žien, ale je to predpoklad ekonomického rastu, prosperity a konkurencieschopnosti EÚ ako takého. Um, tá medzera, e, tá priepasť v oblasti zamestnanosti a vzdelanosti sa nezmenšila, pretrváva a preto treba konať. V novembri 2017 sme e, ohlásili konkrétnu reakciu, ktorá by mala skoncovať s rozdielmi v platoch. Je to pretavené do akčného plánu e, a malo by to byť završené na konci funkčného obdobia, to znamená v septembri 2019. V rámci tohto akčného plánu je medzi iným uvedené aj zvýšenie, zvýšenie, mm, zvýšená zamestnanosť žien v IKT a to by malo prispieť aj k zníženiu rozdielu v platoch. V apríli 2017 sme ohlásili iniciatívu presadzovania rovnosti príležitosti na trhu práce a to vďaka zlepšenia pomeru E, e, súkromného a profesionálneho života, čo by malo umožniť rodičom a tým, ktorí sa starajú o deti, aby e, zlepšili tieto pomerové ukazovatele. To by sa malo vzťahovať aj na všetky úrovne manažmentu a apelujeme na zamestnávateľov a sociálnych partnerov, aby vo väčšej miere zaangažovali ženy v, v, v rozhodovaní. Moja, moja kolegyňa komisárka Gabriel, ona je bulharka, v priebehu dnešného dňa detálnejšie vám opíše, čo robí komisia v probes eh, toho, aby sa prekonala rodová segregácia v oblasti vzdelávania. To je výrazný faktor, ktorý sa prejavuje k nízkemu zastúpeniu žien v oblasti IKT, IKT. Ale je tu ďalšia výzva, ktorá úzko súvisí s digitalizáciou a to je online uh, násilie a harassment voči e, ženám a dievčatám. Teda musia byť bezpečnejšie, e, bezpečnejšie e, digitálne prostredie. A na tom sa pracuje od roku do, e, od roku 2010. E, postu, napriek tomu sme zaznamenali nárast e, takýmto, takéhoto násilia a harazmentu. Ten vývoj bol od 10% 17% tam dnešnému dňu. Komisia sa zameriava na prevenciu a reakciu na, takúto, na takéto násilie a harazment, ktorý je rodovo podmienený. Vďaka, vďaka mediálnej kampane ľudia vo vo všeobecnosti oveľa vážnejšie pristupujú k tejto problematike. Viac a viac ľudí ohlasuje takéto prejavy násilia vďaka uh, E, tej, e, vďaka e, tomuto nárastu v aktivitách sa znižuje podiel násilia. Ratifikácia istambulského dohovoru je veľmi dôležitým aspektom v našom úsilí. Chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu za podporu vyjadrenú v tomto, tejto oblasti. Spojme naše sily, aby sme pokročili krok za krvočikom, aby rodová rovnosť sa stala skutočnosťou aj v digitálnej sfére a médiách. Dámy Dámy a páni, záverom by som chcela vám zaželať úspešné podujatie a e, tešme sa a oslavujme dnešný Medzinárodný deň žien. E, ďakujem pekne, pani komisárka. A ďakujem vám aj za to, že s nami trvalo spolupracujete. Súhlasím s tým, že sa musíme spojiť aby sme v oblasti rodovej rovnosti pokročili. Ďakujem vám veľmi pekne. V tejto chvíli mi je veľkým potešením privítať medzi nami dve mimoriadne, výnimočné ženy, filmovú režisérku pani Sara Gavron a spevačku a zakladateľku festivalu Mad Women pani Pilar Jurado. Takže pani Sara Gavrov, nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, pani predsednička, dámy a páni, vážne poslankyne, vážni poslanci. Som filmárka, čiže budem hovoriť e, z tohto hľadiska, pretože vy ostatní viete o iných médiách bez než ja. Dosť dlho mi trvalo, kým som si vybudovala hlas a teraz, keď už ho mám, tak nebudem mlčať, povedala Madeleine Albright. A ja si myslím, že tento rok je rokom, kedy ženy nemlčia. Avšak v mojej oblasti médií, vo filmovom biznise sa toho veľa nezmenilo. Keď som odišla z filmovej školy, tak takmer 90% filmov režirovali muži. O 20 rokov neskôr, v roku 2018, stále 90% mužov režiru, eh, pardon, filmov režirujú muži. Avšak teraz sa situácia mení a musíme sa toho zhostiť. Je dôležité posilniť pozíciu žien vo filme, televízii a médiách, pretože tieto médiá nielenže odzrkadľujú našu kultúru, ale ju ovplyvňujú. Média môžu zohrávať úlohu pri vytváraní e, e, rovnejšieho, rovnostarského sveta, komunikujeme, prepájame ľudí, e, formujeme mienku pred niekoľkými rokmi ani nebolo mysliteľné, že žena by mohla byť režisérkou. Keď som bola ja mladá, tak žiadne filmy nerežirovali ženy. Nemala som žiadnu, žiadny vzor vo filme, ale mala som osobný vzor. Bola to moja mama, je dnes tiež tu. Ona sa stala političkou na lokálnej úrovni a potom eh, bola aj v, v Londýne, v miestnej samozpráve No, tým pádom ten môj vzor vznikol a musela som sa s tým nejak vyrovnať. Keď som mala 20 rokov, tak som začala vnímať ženské režisérky Mire Nye, Agnes Barda, Jen Campion. A objavila som tieto ženské režisérky a naozaj zmenilo môj život, keď som videla, ako sa ženy dokážu vyjadrovať prostredníctvom audiovizuálnych médií. Keď som odchádzala e, zo školy, tak som dúfala, že sa mi podarí nakrútiť celovečerný film eh, o sufražetkách. Vidíte, mám to aj na tričku. Ich príbeh sa nikdy nedostal na plátna, pritom je to jedno z najdôležitejších soci- sociálnych a politických hnutí v 20. storočí. A taktiež to súviselo s aktuálnym dianím vo svete. Avšak svet nebol pripravený počuť tento príbeh. Hovorila som s mužskými producentami a tie som tí sa ma spýtali, ženy a politika, ako prosím ťa, máme taký film predať. A ja som povedala, čo keby som tam dala policajné naháňačky a výbuchy, tak vtedy ich to zaujímalo trošku viac. Ale trvalo ďalších 10 rokov, kým ich to začalo zaujímať naozaj. A zrazu, možno aj kvôli internetu, sme začali počúvať ženy, ktoré sa bránili utlačovaniu. Pussy Riots, a podobné skupiny a, a tým pádom sa mi začali ozývať producenti, ale ešte som toho musela veľa prekonať. Veľa herečiek chcelo hrať hlavné úlohy, ale niektoré museli hrať aj vedľajšie úlohy a ich agenti, ktorí si prečítali scenár, povedali, hm, to, teda muži, pardon, mali vedľajšie role. A agentom sa to nepáčilo AOB tam nemá nejaké veľké dôležité miesto, iba občas nejakú repliku. No a ja som mu hovorila, že takto to majú ženy stále, ženy herečky. No ale mali sme tam niekoľko vynikajúcich eh, mužských hercov, mnohí z nich povedali, že ich prekvapila naša spolupráca. Povedali, že nikdy neboli na placi, ktorý by bol tak naplnený estrogénom, pretože ja som zaplnila plac naozaj ženami. Scenaristka, producentka e, a ďalšie funkcie tvorili ženy Najväčšia lož je, že sa hovorí, že ženy nedokážu spolupracovať. Nie je to pravda, dokážeme spolupracovať. Ženy musia bojovať o svoj názor, o svoje stanovisko. A niektoré tie boje naozaj stáli za to. Chceli sme, aby niektoré scény sa odozrávali v londýnskom parlamente. E, potrebovali sme na to samozrejme prístup a povedala mi pani, ktorá to mala na starosti, že nikdy nikomu sa nepodarilo dostať e, povolenie, aby mohli nakrúsiť v Londýnskom parlamente, dokonca ani Mission Impossible to nezvládla. Povedala, že musíme bojovať e, naozaj intenzívne, musíme byť sufražetky v tejto kauze. Nakoniec parlament súhlasil a my sme tam chceli priniesť 200 e, e, hercov, e, kone, vozy, a toto všetko malo byť na ich dvore a akoby zázrakom súhlasili, čiže boli sme zrazu v parlamente s plne ženským tímom, boli sme v inštitúcii, ktorá že nám stovky rokov zakazovala e, zúčastňovať sa občianského života, dávala im ich do vezenia za to, že sa chceli e, e, angažovať v politike. Sme dlžné súfražetkám to, že nám ukázali, že žena je, pardon, zmena je možná. A sme teraz v okamihu, keď sa pozrieme na to, či sú možné aj ďalšie zmeny. Vidíme, aký rozdiel môže nastať za jeden rok. V roku 2017 e, ženy pochodovali po celom svete a teraz tu máme hnutia MeToo a Time is Up. Prepájajú tieto hnutia ženy vo všetkých e, odvetviach priemyslu. Je dôležité, aby sme boli inkluzívni, aby spoločnosť bola inkluzívna, aby sme, aby sme za, dosiahli feminizmus všade na svete. Chceme spolupracovať s našimi mužskými kolegami, aby sme naozaj všetci e, dokázali bojovať proti útlaku v médiách. Som režisérka a ja budem naozaj e, o tom, na toto upozorňovať, až kým sa to nevyrieši. Ešte sa vrátim k pripomienke Madeleine Albright. Podarí sa to dosiahnuť, keď nebudeme mlčať. A aby som to trošku rozvinula, dá sa to dosiahnuť, keď sa zjednotíme a budeme hlučné. A ešte k tomu hluku budem e, citovať Emily Pankers, ktorá je líderkou e, hnutia sufražitiek, ak máte dve deti, sú hladné a chcú jedlo, jedno to dieťa je trpezlivé a do nekonečno čaká, až ho matka nakrmi a to druhé babetko je netrpezlivé, plače, kriče, kope, mm, každý sa, všetci sa cítia zle, až kým to babetko nebude nakrmené, no tak všetci veľmi dobre vieme, ktoré to dieťa dostane jedlo ako prvé. A to je história politiky. Je, je treba, aby sme E, sa dostali do všetkých novín, do všetkých médií, treba naozaj robiť viac hluku než ktokoľvek iný. Takže všetci v tejto miestnosti, prosím, buďme veľmi hluční, hlučnejší než ktokoľvek iný. Ďakujem pekne. Iš visos širdies dėkuoju, ponia režisierė, ponia Sara. vám z celého srdca ďakujem pani Sára za to, že ste sa zúčastnili nášho podujatia. Chcem sa vám poďakovať za vašu prácu a vašu činnosť, pretože prostredníctvom vašej práce ste dokázali, že režisérky môžu byť rovnako dobré ako režiséri. Želám vám veľa šťastia do budúcnosti vo vašej práci. A chcem pozdraviť aj vašu mamu, ktorá je tu s nami. Teraz by som udelila slovo speváčke, um, zakladateľke festivalu Mad Women Fest. Pani Pilar Jurado, máte slovo. Buenos días a todos ustedes. Eh, primero agradecer. Dobrý deň, prajem všetkým zúčastneným. V prvom rade sa chcem poďakovať predsedničke výboru FEM a pani Jourovej, Európskej komisárke pre spravodlivosť spotrebiteľov. A samozrejme aj Sare Gavron za to, že sa s nami podelila o svoje skúsenosti. Rozprávala by som vám trochu o tom, čo je to FAMFest. Dnes je mimoriadný deň pre všetkých. Ženy už e, nechcú diskrimináciu, násilie na ženách. Sú to hnutia ako Time's Up, Me Too. E, v Španielsku je to naozaj ikonická kampaň, táto myšlienka dokazuje, že keď má človek sen a víziu, môže zmeniť svet. A v tejto kampani sa zhmotnil môj sen. Spojiť ženy z oblasti umenia, spojiť dôležité osobnosti z, z, z oblasti hudby, filmu a jasne sa vyjadriť proti aktuálnemu systému. Je to zásadné. Sú to úžasné ženy, ktoré majú víziu lepšieho sveta. Sú to kreatívne osoby a práve kreatívni ľudia otvárajú oči aj ostatným. Tvoria potrebné stimuly na to, aby ľudia pokročili ďalej a potrebujeme svet, ktorý bude otvorený a kde všetky ženy, všetky umelkyne budú môcť svetu ukázať, že sa veci dajú robiť aj inak a že môžeme vyjadriť empatiu k ľuďom okolo nás a môžeme spoločne bojovať, aby sme dosiahli normálny stav. Ale sami to nemôžeme urobiť a je pravda, že tohto boja sa zúčastňuje aj mnoho mužov. V tejto chvíli sa však sústredíme na umelkyne, ale v princípe chceme propagovať všetkých umelcov a umelkyne, ktorí, ktoré majú takúto víziu sveta. Sú to ženy a muži, ktorí sa um, do tohto pustili. Mad Women je názov festivalu Šialené ženy. Ja som šialená žena, ktorá chce dosiahnuť nové horizonty, nový spôsob, ako veci dosahovať. Je úžasné, keď sa ženy zmenia na šialené ženy, aby dosiahli túto víziu budúcnosti. Ako dosiahnuť efektivitu? Je dôležité, aby čo najviac žien demonstrovalo svoj talent, aby ukazovali, čo dokážu. A to je podľa mňa hlavná myšlienka tejto kampane. Umelky, ktoré sa budú vyjadrovať unizóno, a čo najhlasnejšie, aby to počuli všetci. Taktiež je dôležité dať hlas tým, ktorí sa doteraz nemohli vyjadriť. Naozaj niekoho e, osloviť, dotknúť sa ich srdc a dosiahnuť, aby naozaj pocitili empatiu, ktorá zmení svet. Žijeme v technologickej dobe, žijeme v svete, keď máme pocit, že máme prístup ku všetkému. Tento prístup nechceme limitovať. Technológia e, existuje a poskytuje tieto komunikačné kanály. A vďaka technológii, ženy môžu šíriť tento svoj hlas, svoj názor, ktorý môže počuť mnoho ľudí. Existujú tu príležitosti, ktorých sa musíme zmocniť a efektívne s nimi pracovať. Nemôžeme ich odignorovať. Musíme používať technológiu, musíme použiť všetko, čo máme k dispozícii, aby sme mohli robiť svoju prácu. A hovoriť smerom k svetu. Ako to dosiahnuť? Zaangažovať všetkých do tohto hnutia, ženy aj mužov. Je to hnutie, ktoré chce dosiahnuť rovnosť pre všetkých. Digitalizácia v istej miere umožňuje ľuďom uzavrieť sa v priestore, vytvoriť si druhý život a v niektorých prípadoch sa ten druhý život stane primárnym životom. Ich digitálny život je dôležitejší. Má to samozrejme pozitíva, má to negatíva, avšak nesmieme zabudnúť na úžasné príležitosti, ktoré nám technológia ponúka na to, aby sme naozaj e, komunikovali to, čo chceme svetu povedať. Dnes je prvý deň e, e, koncu nášho života a to je posolstvo, ktoré si musíme zapamätať. Hovorí sa, že svet rodovej rovnosti je utopiou, ale nie je to tak, je to realita. Musí to byť realita a je to naozaj na dosah, treba len vystrčiť ruku. Chcela by som hovoriť o Vine Ivane, ktorá bojovala o práva žien počas e, diktatúry, fašistickej diktatúry v Španielsku. Prišla o život, pretože bojovala za slobodu a rovnosť S touto ženou som ja osobne e, nebola v kontakte veľmi, pretože som bola naozaj E, Bola to moja stará mama, ale ja teda teraz pokračujem v jej boji a v jej posolstve. Nechceme, aby sa táto kampaň odohrávala iba v Španielsku. Hnutie umelcov a umelkyň môže poňať umelcov, umelkyne z celého sveta. To, čo sa nám podarilo dosiahnuť v Španielsku, je úžasné, ale chceme ísť aj inde, chceme ísť von a angažovať ženy z ďalších krajín. Chceme byť súčasťou Európy, chceme byť súčasťou svetového hnutia. Umenie toto umožňuje. umenie je mimoriadne silný nástroj, vďaka ktorému môžete budovať kontakt s ďalšími ľuďmi. Chcela by som na tomto mieste povedať, že na našom podujatí E, odovzdáme ceny mnohým jednotlivcom. A tá, toto ocenenie ne, tento rok dostanú nielen umelci, ale aj komisárka. Spravili, spravili všetci veľa pre ženy a ich práva. Viem, že pani Jourová sa zasadzuje naozaj za práva žien. Túto prácu treba uznať nielen na politickej úrovni, ale na celospoločenskej. Tento rok budeme v Berlíne. Dúfam, že každý rok e, jedna z, každá európska krajina bude môcť e, privítať tento festival a že sa dostaneme naozaj do celej Európy. Je to totiž to priestor slobody, rozmanitosti, priestor, kde muži a ženy naďalej bojujú za to, aby sa ten svet e, hýbal vpred a aby Európa bola e, v budúcnosti e, stále referenciou. Mala by som toho ešte veľa, žiaľ času tak veľa nemám. Mnohé osoby sa ma pýtajú, či by som nemohla na záver zaspievať, pretože to robím najlepšie. E, oslavujeme storočnicu Rosinyho, jeho som naozaj často spievala. V jeho dielach je veľa žien, silných postav. Nos pertenece a todos. Je to možno dôležité a budem naďalej spievať Rosinyho, pretože ten svet nám patrí všetkým. E, ale aj teraz e, vám trošku zaspievam, ale mi, mi dajte priestor, aby som si trošku pripravila e, hlasivky. Ďakujem za všetko, čo pre nás robíte.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 Ďakujeme veľmi e, pekne, bravo. Ja vám naozaj z celého srdca ďakujem. Pani e, Jurado, vy ste dokázali váš talent a vaše schopnosti a tú úžasnú silu, ktorú v sebe majú ženy, aj silu umenia, to nás môže spájať a vďaka tomu sa môžu e, rovnaké príležitosti stať realitou. Ďakujem veľmi veľmi pekne. Želám veľa úspechu vašim, vášmu festivalu. Dúfam, že sa naozaj dostane do celej Európy aj sveta, aby ste mohli šíriť vaše hodnoty a myšlienky. A teraz, vážení kolegovia, chcem sa poďakovať všetkým rečníkom, ktorí vystúpili v tejto úvodnej časti našej konferencie. Týmto E, sme na konci úvodu a prejdeme k jednotlivým panelom. Ja teraz opustím e, stoličku predsedničky, prenechám ju jednotlivým moderátorom. Privítam prvý panel pani Lilianu Rodriguez, europoslankyňu z Portugalska. Ona bude moderátorkou toho teda prvého panelu potom pani Gürsün Birgean, eh, členka parlamentného zhromaždenia Rady Európy a taktiež pani eh, európska poslankyňa Michaela Šojdrova. Eh, naše tri panely sa budú týkať jednotlivých tém. Ten prvý panel bude na tému ženy, ktoré formujú médiá. Potom druhý panel posilňovanie žien a dievčat prostredníctvom digitálnej inklúzie. A tretí, posledný panel na tému ženské hnutia na vzostupe, presadzovanie rovnosti v digitálnej ére. Bom dia. Bonjour. Vítam všetkých prítomných. We will begin the first panel. Začali by sme teda s prvým panelom. Máme tu čest eh, mať tu ako panelistky pani Gursun Bilgean. Ona je z parlamentného zhromaždenia Rady Európy a taktiež pani E, európsku poslankyňu Michalu Šojdrovú, spravodajkyňu o rodovej rovnosti v mediálnom sektore v EÚ. A ja teraz prejdem do portugalštiny. Média ehm, sú súčasťou moderného demokratického štátu zohrávajú jedinečnú úlohu pri budovaní spoločnosti. A taktiež tu vyvstá otázka rovných práv pre ženy. Môžu e, podporovať, zrýchliť reformy v tejto oblasti, ale e, niekedy sú tu aj vážne prekážky ešte sú tu stále diskriminačné stereotypy namerené voči ženám. Žiaľ, to, ako sa znázorňujú muži a ženy v médiách, to je naďalej niečo, za čím sú muži. A znázorňovanie žien v médiách sa musí zlepšiť aj v pozíciách špecialistiek. Simone de Beauvoir povedala, že v svete médií ešte stále si uvedomujeme, že je to svet, ktorý patrí mužom. V prvom rade to treba uznať a v druhom rade tu je potrebná analýza obsahu cez prízmu e, pohlavy. Treba e, mať lepšiu rovnováhu medzi mužmi a ženami a preto je potrebná aj pozitívna diskriminácia, prechodné opatrenia. Nemôžeme to odkladať na neskôr, ak sa chceme popasovať s nerovnostiami, hlavne na tých najvyšších e, pozíciách. E, treba posilniť regulačný systém, ktorý sa zasadzuje za rodovú rovnosť, tak na národnej ako na európskej úrovni, vrátanie e, noriem a kritérií, ktoré sa uplatňujú na mediálne pokrytie a taktiež v pracovnej oblasti. Musíme mať taktiež systém sankcií a pokút. Treba sa zamerať aj na vzdelávanie vo svetle e, rodových politík, umožniť skombinovanie rodiny a práce a musíme bojovať proti sexuálnemu obťažovaniu v médiách a ho trestať. A rovnako dôležitá je mediálna gramotnosť na rôznych vzdelávacích stupňoch a myslím si, že médiá môžu výrazne prispieť k zmene myslenia aj správania v našich spoločnostiach. A tiež si myslím, že Európsky parlament môže e, prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa, aj už veľa robí. Ešte teraz po anglicky uvediem e, niekoľko technických e, detajlov. Ide o to, aby toto podujatie bolo interaktívne a dynamické v prvom rade Môžete hovoriť o tomto podujutí cez Twitter využitím hashtagu i 2 tvd 2018. V druhom rade využijeme nástroj nazvaný Slido, vďaka čomu sa dajú e, vyplňať prieskumy a e, položené otázky aj počas tohto panelu ak bude na to čas. Ak máte smartfón, tablet alebo mm, e, kufrikový počítač, e, môžete sa pripojiť na sli.do a e, zadať tam kód tohto podujatia i 2 tvd 2018 a ja e, počkám niekoľko sekúnd, aby ste sa teda mohli e, pripojiť k tejto aplikácii. Nech sa páči. OK? Je to v poriadku? Vďaka tomuto nástroju poslucháči môžu odpovedať na prieskumy a e, teda na dané témy a na začiatku každého panelu e, aktivujeme takéto prieskumy a položíme tie otázky, na ktoré môžete odpovedať a na konci každého panelu moderátor moderátorka poskytne odpovede, ktoré z toho vyplynú. Skúsime si to dvakrát v praxi, teraz formou prieskumu. Okay. Uh, first... uh, prvý prieskum uh, vo forme otázky, z ktorej krajiny pochádzate. Uh, môžete teraz uh, zadať odpoveď, názov krajiny, z ktorej prichádzate. Results, uh, results, uh, Teraz vidíte výsledky vo forme e, grafu, e, rozmanitosť pôvodu účastníkov dnes, to zobrazuje druhá. Druhý prieskum alebo otázka, z ktorej e, akú organizáciu alebo inštitúciu zastupujete a tu je viacero možností, môžete si vybrať spomedzi navrhovaných. Well, most of us are from European Parliament. Mm-hmm. It's not natural. As you see, the results... Vidíte výsledky opäť na obrazovke. Ďaká tomuto mm, nástroju môžu aj poslucháči žiať, e, položiť otázky panelistom. E, chcem pripomenúť, že môžete sa e, s otázkou aj prihlásiť s dvihnutím ruky alebo vyplniť tlačiva, ktoré sú tu v miestnosti e, dostupné. Takže tí, ktorí nasledujú online a nemôžu sa prihlásiť do e, rozpravy, môžu takýmto spôsobom virtuálne e, vstúpiť do našej rozpravy a môžete hlasovať za existujúce otázky tým, že kliknete na zdvihnutý palec na boku a tie najzaujímavejšie otázky sa pokúsime aj skutočne panelistom položiť. E, máte e, navrhované otázky, ako si myslíte, že sú ženy znázorňované v médiách a druhá otázka, ako si myslíte, že môžeme zlepšiť prístup žien k novým technológiám. Môžete sa e, teraz zapojiť do hlasovania za vašu obľúbenú otázku alebo môžete položiť úplne inú. I do hope you will enjoy Dúfam, že sa vám páči možnosť využiť tento nástroj e, počas dnešnej konferencie. Takže prvý panel tu budú dva prieskumy a ak sa chcete zapojiť, e, tak e, sa prosím zapojte a výsledky budú oznamené v závere. Otázka znie, aké percento príbehov e, bolo e, naozaj vypracovaných ženami v médiách v roku 2015. E, tu môžete sa rozhodnúť za percento 13, 37 alebo 65. Druhý prieskum, čo si myslíte? Aké si myslíte, že bolo percento ženských filmových postav v 101. E, filmoch v roku 2016 a ktoré boli e, sporo odeté, povedzme. Opäť sa môžete rozhodnúť pre to percento 10,9, 25,9 alebo 50,7 Ak máte nejakú e, otázku a sledujete nás online na pani Bilgehan, môžete položiť tú otázku prostredníctvom sli.do alebo um, si, ste si vybrali jednu z tých dvoch už uh, vyššie spomenutých otázok. Teraz by som dala slovo práve pani Gursun Bilgehan. Dúfam, že som príliš neskomolila vaše um, meno. Vy ste z parlamentného zhromaždenia Rady Európe. A máte zhruba 7 minút. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení prítomní v mene parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Musím povedať, že je veľkým potešením a cťou byť tu dnes medzi vami v deň Medzinárodný deň žien 8. marca, dôležitý deň pre ženy. A som rada, že tak e, úžasný hlas sme tu už mohli počuť. Pani Korado, e, myslím, e, je našim hlasom dnes. Ďakujem jej a blahoželám. Vážení kolegovia, kolegyne, každý rok 8. marec je príležitosť povedať si, že opäť ubehol rok a že rovnosť medzi mužmi a ženami ešte stále je len cieľ, ktorý sa snažíme dosiahnuť. Názov mojej dnešnej prezentácie by malo byť eh, ženy, ktoré formujú média. Ale vyvstávajú tu hneď e, spontánne otázky, napríklad, či sú to skutočne ženy, ktoré formujú média, alebo či sú to skôr média, ktoré formujú ženy, alebo tvoria ich reprezentáciu e, v médiách. Poznáme, myslím, všetci odpoveď e, vo všetkých 47 členských krajinách Rady Európy. Ženy sú naozaj e, podreprezentované vo všetkých typoch médií, hlavne keď hovoríme o úrovni na, o pracovných miestach, e, na ktorých sa už rozhoduje. Je tu tzv. E, sklenený strop, to platí pre všetky hospodárske odvetvia, ale aj v médiách ich to brzdí. A napriek tomu sú skutočne prítomné v teréne aj v zónových, e, pardon, aj vo vojnových zónach, aj v, na miestach, kde je humanitárna kríza. Moja dcéra je práve novinárkou, ktorá je v súčasnosti v Sýrii. Ja som pre ňu ako matka dosť znepokojená, ale na, e, zároveň som na ňu pyšná, pretože je, je odvážna, páči sa jej práca, ktorú robí a napriek všetkým rizikám e, sa naďalej venuje novinárstvu. Viem, že sú aj iné ženy, novinárky v iných oblastiach, napríklad e, investigatívne novinárky niekedy dokonca nasadzujú vlastný život, tak ako sme to videli e, pri vražde e, novinárky Dafne Karuany Galície na Malte. To ešte mm, musí byť e, prešetrené. Ženy, ktoré pracujú v médiách, neunikajú nespravodlivej realite a síce platové nerovnosti. Za rovnakú prácu sú menej platené ako ich mužskí kolegovia a nedávno Kerry Gracie z BBC E, tu v Bruseli pracovala 30 rokov a ona práve z tohto dôvodu odstúpila zo svojej funkcie, pretože e, bola menej platená, naviac to je nezákonné a bolo to utajované e, v rámci britskej televízii a vďaka tomuto e, jej gestu sa konečne ženy dostali na e, titulky. E, podľa mojej kolegyni Elviry drobinsky z Nemecka z parlamentného zhromaždenia Rady Európy. E, tak ženy novinárky zarábajú o 16 menej ako muži v EÚ a e, je to dokonca 24 v Belgicku podľa e, informácií. A tu je e, pritom iba 30 žien novinárok ženy opúšťajú túto profesiu alebo sa tam ani nepúšťajú práve preto, že je to dosť prekerné povolanie a ženy sú často na dočasný úvezok zamestnané alebo odriadku, čo ešte e, zhoršuje prekernosť. Takže aj e, kariéry žien sú zväčša kratšie a v porovnaní s mužskými kolegami, pretože častokrát majú e, deti a pre ženu je to obzvlášť e, kom, ťažké skombinovať s prácou novinárky. E, a vďaka novým technológiám sa deň nekončí o, odchodom z práce, ale pokračuje aj doma po uplynutí pracovného času. A ešte jeden fenomén, a je kybernetické obťažovanie a ženy sú toho najväčšou obeťou síce aj muži, ale hlavne mladé ženy, ktoré nemajú ešte ani 30 rokov a e, typicky je to naozaj mizogínne počínanie a sexistické správanie na pracovisku. Tre, štvrtina e, žien, ktoré pracujú v médiách, boli e, obeťou buď fyzického násilia alebo sexuálneho o, o, obťažovania. Dve tretiny e, boli zastrašované alebo e, e zneužité nie sú ženy dostatočne zastúpené v médiách a preto je e, nevyhnutné, že aj obsah v médiách obsahuje nerovnosť a e, čo je znepokojujúce šírenie stereotypov a predsudkov, ktoré e, sú súčasťou našej spoločnosti. Média ich znásobujú a dokonca ešte hĺbšie zapúšťajú korene. Ženy sú menej viditeľné ako muži a keď sú viditeľné, tak sú e, v tradičných úlohách alebo e, sa oceňujú kvôli ich zovňajšku, jemnosti, schopnosti odpúšťať všetko, aj násilie. Dobre, možno, že máme tieto výhody, e, kvality, ale máme, myslím, že aj iné vlastnosti. Nie je náhoda, že E, istambulský dohovor, ktorý sa už spomenul dnes. E, je to najúplnejší právny nástroj, ktorý vypracovala Rada Európy a vy, Európsky parlament, ste e, tento dohovor nedávno podpísali. Tento istambulský dohovor chce predchádzať a bojovať proti násiliu páchaného na ženám sú tam špecifické ustanovenia o úlohe médií. Tým, že sa podpíšu strany pod tento dohovor, tak e, tým zároveň podporujú aj súkromný sektor, sektor IKT a médií, tak aby sa rešpektovala sloboda e, prejavu a nezávislosť a aby e, sa uplatňovali všetky existujúce politiky, ale aby sa aj vypracovávali úsmernenia a samoregulačné normy, ktoré majú za cieľ e, bojovať proti násiliu, ktorého obeťou sú ženy a posilňovať aj ich dôstojnosť. Ja som aj e, tureckou poslankyňou a tam práca novinárov je e, ťažká, ťažko sa tam vykonáva toto povolanie ale chcem tu spomenúť eh, skupinu Dohan a na čele sú štyri ženy. Eh, šéf mal práve štyri ženy a sú veľmi aktívne, niekoľko rokov vedú kampaň a práve eh, chcú upozorniť verejnosť na násilie páchané na ženách. Vytvorili aj linku pomoci, e, je, je tu lepšie chápanie tohto problému. A uvedem aj islandský príklad, je to najrovnejšia e, krajina e, vo svete. MDŽ bolo v médiách v roku 2007 a išlo o to zlepšiť nedostatočné zastúpenie žien symbolicky v jeden deň a kanály Um, urobili prieskum úskoro uh, 40 žien, vo výšku sveta je to necelých 25 a uh, v ten deň sa rozhodli, že uh, to prevrátia, teda že bude prieskum urobený u oveľa viac žien ako mužov. A um, online média, to je nový front boja za rovnosť medzi mužmi a ženami, ale niekedy je to priestor pre nenávistné prejavy a sexizmus a najčastejšie sú obeťou ženy. A e, častokrát sú tam ponežujúce znázornenia ehm, a tiež mm, umelá inteligencia e, reprodukuje e, predsudky a žiaľ aj sexizmus. A už končím a ide o to zvrátiť tento trend a preto treba investovať do vzdelávania e, žien, obzvlášť vo vedeckej oblasti a oblasti IKT Eh, digitálna priepasť medzi mužmi a ženami, tomu treba zabrániť, pretože to ohrozuje budúce výsledky a zlepšenie rovnosti. Takže vy, vážené prítomní, vážené prítomné, eh, neexistuje jednoduchý recept na odstránenie diskriminácie a nastolenie rovnas, rovnosti. Sú potrebné rôzne opatrenia a boli správne identifikované v správach, odporúčaniach a uzneseniach jednotlivých orgánov a inštitúcií inštitúcií EÚ, ako aj Rady Európy, aj v akčných plánoch a národnej legislatíve. Ale najdôležitejšia je realizácia. Moja krajina Turecko ako prvá podpísala istambulský dohovor, ale e, výsledky e, dokazujú, že nestačí podpísať, ratifikovať, ale hlavne uplatňovať v praxi. Takže opäť uplynul rok a e, naše ciele ešte stále nie sú dosiahnuté. Isté je, že médiá sú e, spojenec, e, ktorý nám určite pomôže dosiahnuť tento cieľ. Možno, že ste videli film The Post z Meryl Streep. Ide o denník americký Washington Post. Žena sa dostala na čelo tohto denníka na, pokračovala e, v jeho vydávaní napriek politickému tlaku. E, odhalili e, dokonca jeden škandál, takže toto je, myslím, že jeden dobrý príklad. Ďakujem za pozornosť. You, Ďakujem za toto vystúpenie. Teraz otváram diskusiu na 20 minút. Sme trošku pozadu. Mám tu zoznam, z Maďarska začneme. Marta Matraj eh, z Maďarského parlamentu. Máte slovo. Ďakujem za slovo. Ja považujem za veľmi dôležité to, že venujeme pozornosť médiám. Veď experti na vývojovú psychológiu tvrdia, že média a ovplyvňujú psychické a duševné, psychický a duševný vývoj detí rozhlas, televízia, reklamy, plagáty nás zaplavujú informácie. No a to má dopad na e, psychiku človeka. Internet sa viac a viac rozširuje a jednoducho digitálny svet sa mení. Najviac sú tomuto vystavené mladé ľudia. E, Média dokážu e, meniť ich hodnotový systém a prílišné využívanie a závislosť môže poviesť k závislostiam. 2016 Maďarsko prijalo digitálnu stratégiu na ochranu zdravia dieťaťa. No a e, boli e, prijaté aj opatrenia zamerané na ochranu detí a mládeže. Národný, Národná agentúra pre, e, pre média, ktorá má predsedničku ženu, vypracovala správu, ktorá hovorí o zastúpení žien v televízii. Na základe tejto správy možno konštatovať, že ženy skutočne sú vystavené tým najhorším možným stereotypom. V roku 2017 bol podiel žien v, podiel žien v, v, v manažmente verejnoprávnych organizácií a agentúr 25 Jednoducho v médiách musí nastať veľká zmena a je, sa, samozrejme potrebujeme silné rodiny, silné e, spoločnosti a to e, je podmienené tým, že budeme mať e, silné ženy. My, ženy pracujúce v médiách, chceme robiť osvetu, chceme presadzovať tieto myšlienky, je potrebné venovať pozornosť výchove a vzdelávaniu dievčata a, a to povedie k silnejším ekonomiku a to povedie a aj k dôstojnejšiemu dôchodku a posilnenie našej spoločnosti. No a my ženy v Maďarsku toto chceme dosiahnuť spolu s mužmi, pretože len spoločnými silnami sa to podarí. Uh, I, I'm receiving some complaints. Uh, they are asking for the um, people speak. Poprosíme rečníkov, aby nehovorili až tak rýchlo, pretože všetko je tlmočené z Cypru. Pani Maria Arisande, ktorá je podpredsedníčkou e, Cyperského parlamentu za parlamentný výbor e, ľudských práv a rovnakých príležitostí pre ženy a muži. Ďakujem pekne. Masmediálne prostredie je veľmi e, e, súťaživé prostredie. Kultúra e, kultú, a toto masmediálne prostredie akoby podporovalo stereotypy a to má dopad na všetkých, v končnom dôsledku aj na rozhodovacie mechanizmy. Uh, Ehm, skutočne tá situácia na Cypre je e, e, je veľmi smutná. Len 19 zamestnancov v mediálnom svete sú ženy a v sociálnych médiách je tento podiel žien ešte nižší. E, to znamená skutočne veľmi nižký podiel, čo sa týka spravodajstva. O len 8 žien tam pôsobí takže v rozhlase 8%, televízii 30%. Je nevyhnutné, aby sa zmenila situácia ehm, určité aspekty, aktivity štátu, napríklad politické, ekonomické aktivity, ako je to prezentované v spravodajstve. E, to je e, cez prizmu vnímania E, mužmi. A zdá sa, že aj e, tie médiá akoby e, boli orientované na adresáta muža. Je skutočne potrebné zaviesť rodovú rovnosť, skutočnú rodovú rovnosť. A to nie len na strane tých, ktorí moderujú, ktorí prezentujú spravodajstvo, ale samotného obsahu tých správ teda adresátom musia byť muži aj ženy. Musíme sa snažiť o také aktivity, ktoré sú e, zamerané na ženy a mužov. Je potrebné zozbierať údaje ohľadom e, profilu e, správ, povahe týchto správ a kto prezentuje tieto správy. To sú pretože musíme si uvedomiť, že to všetko vytvára v hlavách divákov, poslucháčov predstavy o svete. O, o, vykresluje to postavu žien a mužov a ich postavenia vo svete e, e, je skutočne je potrebné uvažovať o tej fraternite a je dôležité prekonať tú rodovú priepasť a zabezpečiť rovnakú odmenu bez ohľadu na pohlavie. Teraz Dánsko. Prepačte, ťažko sa mi vyslovuje vaše meno. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať parlamentu za zorganizovanie tohto podujatia. Je veľmi dôležité nielen hovoriť o veciach, o štúdiách, o údajoch. Máme toho veľa, máme kopu štúdií. My vieme, aká je realita. My vieme, že ženy sú slabo zabezpečené, či v sfére kultúry alebo médií, ale musíme, to vieme, musíme pristúpiť k, ku konkrétnym krokom. Ak sú verejné zdroje tak musíme trvať na rovnoprávnom zastúpení a e, rovnakom odmeňovaní. 90 e, filmov produkovali muži. A to je dnešná situácia. Jednoducho e, presadzujeme zmenu, presadzujeme ju prostredníctvom kvót, ale o 20 rokov snáď kvóty nebudeme potrebovať a prestaňme s tým, že budeme veci len študovať, vyhodnocovať a pristupme ku konkrétnym krokom. Thank you so much for your contribution. I totally agree with you. We need quota. Ja plne s vami súhlasím, potrebujeme kvoty. Um, share of family. Za Norsku, za Norsko. A tiež máme zástupcu parlamenty. Pani Trojehen, ďakujem za slovo média zohrávajú kľúčovú úlohu v našich demokraciách, v našich, našej spoločnosti, závisia na kritickom pohľade a názore novinárov, spravodajcov. A tak je problémom, že médiá sú mužskou záležitosťou, pretože nie je tam daný priestor kritickým očiam a hodnoteniu žien Zdá sa, že dominancia mužov v médiách e, ne, e, nepozná hranic. V priemere 80 riaditeľov v médiách sú muži. To znamená, že je tam veľké, veľká nerovnosť e, pohlavy. Ak médiá budú naďalej vedení mužmi pod mužskou taktovkou, tak sa, tak sa veci nezmenia v médiách. Produkty a služby médií sú predsa e, zamerané na mužov aj ženy a keďže sú ženy slabo zastúpené, niečo tam bude chýbať. E, no a vieme, že e, čo sa týka e, prieskumu médií, vyhodnocovania, tak zdá sa, že nemajú správne hodnotenia, keďže sú tam ženy podhodnotené. Je dôležité, aby bolo viac žien lídrov a chceme byť konkurencieschopní. A my by i je dôležité bojovať proti sexuálnemu obťažovaniu, e, či v oblasti médií, tak aj inde. E, norské e, mediálne organizácie urobili prieskum a z tohto prieskumu vyplýva, že mladé ženy v mediálnom sektore sú tie najpravdepodobnejšie obete obťažovania. No a a to sa musí zmeniť, veď mediálny svet musí byť bezpečným svetom pre všetkých. Povedomie je niečo ako mlieko, e, vydrží svieže len pár dní a preto treba o svetové kampane informovanosť oživovať, obnovovať každý deň. To som... Thank you so much. Uh, now I will give you uh, the floor to Romania. Teraz Rumunsko. Kristina Jurištič. Ďakujem. Budem hovoriť po francúzsky, možno trochu po rumúnsky. Chcem vzdať hold všetkým pozvaným, všetkým hostom, všetkým ženám. V Rumunsku som predsedničkou výboru pre rovnosť šanci a rodov v našom rumúnskom parlamente. Dnes to nie je deň žien, ale deň ženských práv. Chceme, aby pokračoval boj, kedy sme stovky rokov trpeli diskrimináciou. Je veľmi dôležité aspoň jeden rok do roka, jeden, pardon, deň do roka, pretože iné dni sa o tom až tak nehovorí, dnes sa o tom hovorí trošku viac, Dobre, pripomíname si to jeden deň v roku, ale celý rok je potreba konať, aby sme znovu získali to, čo nám roky bolo odopierané. Aby tu zaznela aj rumunčina v tomto medzikultúrnom dialogu, prejdem teraz do rumunčiny. În kontextu național european, uh... Avem uh, câteva date importante. România se alinează programelor și politicilor. V národnom kontexte je viacero vecí, ktoré je nutné mať na zreteli. Rumunsko eh, chce eh, zvýšiť podiel od účasti žien na verejnom živote. Ženy e, sú často horšie platené ako, žen, ako muži, často sú obeťami násilia, zneužívania a sú, e, e, pod, sú slabo zastúpené v, vo funkciách s rozhodovacími pravomocami. Kliše, stereotypy pretrvávajú. Často dochádza k tomu, že úlohou žien je e, byť e, e, ženy domáce a muž má hlavnú úlohu, je to hlava rodiny a je to živiteľ rodiny. Podľa štatistík Vilniuskej agentúry ženy sú menej e, často vykreslované a horšie vykreslované v médiách. Muži sú častejšie vykreslovaní ako experti, ako e, e, známe osoby, osobnosti Jednoducho to vyplýva z toho, ako sú vykreslované ženy, v akých úlohách vystupujú, eh, v akej, v akej polohe sú prezentované. V Rumunsku došlo dokonca k zhoršeniu situácie. vykreslovania žien. Mám na mysli absolventov vysokej školy alebo zástupky vedeckej obce. Rumunsko má strategický program, ktorý je kofinancovaný e, Európskou úniou je zameraný na zlepšenie zlepšenie eh, spôsobu vykreslovania žien, prezentácie žien v médiách. Eh, to je vďaka eh, tlaku aktivít občianskoprávnych organizácií. Ale pod tým sa podpísali aj zástupcovia firemného sektora v Rumunsku narastá pozitívny tlak na zlepšenie zviditeľnenie eh, žien eh, v médiách. Máme agentúru pre rovnosť príležitosti. Táto agentúra organizuje každý rok týždeň rovnosti príležitosti. Je to každoročné podujatie od roku 2016. Eh, Oslovovaní sú eh, aj mladí ľudia, ktorí participujú na eh, diskusiách. Jedna škôl v Bukurešti sa stretne, kde môžu komunikovať s osobnostiami zo sveta politiky a kultúry a Takisto sa upozorňuje na závažné problémy, ako je obchodovanie s ľuďmi a domáce násilie. Takisto bol e, e, zorganizované verejné fórum s účasťou študentov s témou rovnosť príležitosti. Poprosím rečničku, aby pomaly skončila, pretože už e, čas nás tlačí. No a skutočne urobilo sa toho veľa aj na Facebooku Záverom by som, chcela povedať, aby som vám chcela popriať veľmi úspešný deň a e, držím vám palce e, vo všetkých projektoch, e, ktoré sa snažíte realizovať. Thank you so much. Uh, we, we are on time, uh, but we just have more 10 minutes maximum. Ešte máme maximálne 10 minút. Regarding... Pozrime sa na technologické výsledky. Ako to vyzerá na Slido? Takže vďaka e, tejto technologickej možnosti e, naši online poslucháči E, e, sa mohli prejaviť. Takže prečítam e, odpovede na, prvé, na tie dve otázky. Tá prvá otázka sa týkala podielu príbehov zo strany žien prezentovaných v médiách celosvetovo v roku 2015. Správna odpoveď je 37 od 2005. Druhá otázka aké percento ženských filmových postáv v, mm, v 100 najlepších filmov v roku 2016 podľa údaje, údajov e, agentúry USA pre filmovú tvorbu, kde boli ženy chabo oblečené. 25,9 Takže zdá sa, že sme dosť zle odhadli správne odpovede. Sme zle typovali aká bola najpopulárnejšia otázka položená prostredníctvom SLIDO. Čo možno urobiť v prospech lepšieho vykreslovania žien v médiách? Pani Bilgen, máte slovo. Oui, en fait, euh, les électeurs ou les téléspectateurs, il y a les... Samozrejme, diváci, to sú ženy aj muži. Je to otázka dopytu a ponuky. Ja sa domnievam, že je potrebné zaujať stanovisko, pevnejšie stanovisko zo strany žien, občaniek, ktoré čítajú noviny, ktoré sledujú médiá na internete. Je potrebné, aby tieto ženy sa vyjadrili, aby kričali, tak ako sme tu počuli ten príklad o tých dvoch babetkách, ktoré jedno kričí, jedno mlčí. V tom boji je potrebné pokračovať. A to, tento boj pretrváva vo viacerých krajinách. Keď som v Strasburgu na našom výbore pre rovnosť a nediskrimináciu tak už e, roky, ja už tam pôsobím 15 rokov, tak to vnímam trochu tak ako vy, že v niektorých e, oblastiach sa nám podarilo pokročiť, ale častokrát je to tak, že jeden krok vpred a dva kroky vzad robíme. Niekedy je naozaj smutné vidieť, že po všetkom tom, čo sme urobili, čo urobili naše staré mamy v našej krajine, vo Francúzsku, tak mám niekedy pocit, že naše staré mamy e, boli pokrokovejšie než naše vnúčky. Keď vidíme, ako sa mení životný štýl, myšli, myslenie, ako sa šíri nenávisť smerom k všetkým rodom. Každopádne je potrebné, aby sme pokračovali v našej práci a som rada, že tu na európskej úrovni, ako aj v Rade Európy v Štrasburgu, všade, vo všetkých krajinách, e, za toto ďalej bojujeme. Ja som veľmi rada napríklad, že tu vidím, že je tu naozaj rovnosť, že sa tu zúčastňuje veľa žien, že e, je tu dokonca viac žien ako mužov, takže musíme ďalej pokračovať e, v sektore médií, vo filmovom priemysle, v oblasti umenia, hudby. Každopádne je potrebné, aby sme ženám dôverovali. Thank you so much, madam. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo pani Michajle Šojdrovej, aby e, ukončila e, aby ukončila e, tento panel. Teda máte záverečné slovo, dve minúty. Ďakujem. Takže na záver by som sa chcela poďakovať dámam, ktoré nás navštívili, ako aj všetkým vám, ktorí ste sa zúčastnili diskusie. Myslím, že pani Kirsten Bilgean, chcem sa Bilgena, Bilgean e, naozaj to povedala správne. V, dá sa, myslím, povedať, že Rada Európy, ako aj Európsky parlament, idú rovnakým smerom. Chceme, aby ženy mali e, väčší vplyv v médiách, v spoločnosti a chceme, aby bolo lepšie počuť hlasy žien. V mojej správe o rovnosti rodov v sfére médií v EÚ som sa zamerala na to, že médiá, ako aj spoločnosť, si zaslúžia, aby ženy mali väčší vplyv. Finálne stanovisko e, bolo kompromisom medzi mojimi pôvodnými návrhmi a návrhmi kolegov. Včera napríklad pani Rodriguez sa vyjadrovala, veľa prispela k tejto správe a ja sa chcem všetkým veľmi pekne poďakovať. Ženy sú fyzicky zraniteľnejšie, platí to aj pre ich prácu a správa výboru FAM ukazuje konkrétne príklady a navrhuje riešenia. Nechcem tu teraz sa opakovať, ale chcem uvieť pár čísel. 68% e, diplomovaných novinárov sú ženy. Ale 20 až 30, iba 20 až 30 z nich sa dostane na vysoké pozície, čiže to nie je vyvážené. Taktiež, pokiaľ ide o rozdiel v platoch medzi ženami a mužmi v médiách, predstavuje 17 Ženy e, sa oveľa menej e, uvádzajú ako expertky či komentátorky. Je to iba 17 z nich. Teraz tých všetkých reportérov. Nie je to dosť. Ženy majú rovnaký talent ako muži, avšak musia čeliť náročnejším podmienkam. Hlavný problém je nedostatočné zastúpenie žien na vedúcich miestach v médiách. Táto situácia potom ovplyvňuje obsah, orientáciu médií, organizačnú štruktúru, ktorá často nepraje zosúladeniu súkromného a pracovného života. V správe nenavrhujeme nové e, právne akty, avšak chceme využiť tie zákony, ktoré už existujú, ktoré sú už zavedené. Je to smernica proti mm, diskriminácii, smernica o zamestnaní, audiovizuálna smernica a potom nový právny akt, e, smernica Work-Life Balance, čiže rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. O tejto smernici sa v tejto chvíli v parlamente rokuje. Sú tu však ďalšie činnosti, ďaká ktorým je možno podporovať e, ženy. Je to napríklad vzdelávanie profesionálov, napríklad taktiež uplatňovanie vnútorného poriadku, E, o tom sme už tiež v minulosti hovorili, zdieľať e, overené postupy, napríklad kampaň alebo cena za sexistické prasa, čo máme v Českej republike, tá sa udeluje sexistickým reklamám Alebo potom v Belgicku je dobrý príklad, expertália, čo sú ženy, expertky, tiež sa na tomto projekte v tejto chvíli pracuje. Média potrebujú viac žien, viac ženského vplyvu. Existuje veľmi veľa veľmi odvážnych novinárok a to by som formulovala ako odpoveď na vašu otázku. Ako môžeme podporiť tie pozitívne príklady? je veľmi veľa žien, ktoré sú známe, schopné, ako napríklad ženy, ktoré sú tu dnes e, hostkami v paneli. Chcela by som ešte využiť, že je tu pani poslankyňa z tureckého parlamentu. Boli ste tiež novinárkou a treba si pripomenúť, že v tejto chvíli sú vo vašej krajine uväznené novinárky. Preto by som chcela vyzvať turecké orgány k tomu, aby ich oslobodili, najmä pani Nas Išak, ktorá bola odsúdená na doživotie a to z politických dôvodov. Ja viem, že situácia je veľmi komplikovaná, avšak musíme povzvinúť náš hlas, aby tieto ženy boli oslobodené. Som veľmi rada, že sme sa tu mohli porozprávať, podeliť sa o naše skúsenosti, stanoviská, presvedčenia a dúfam, že naša práca bude sa ďalej vyvíjať. Včera sme to už tiež spomínali. Cítime sa v Európskom parlamente veľmi dobre, pretože je tu takmer 40 žien a pokiaľ ide o rovnosť v, v predsedníctve výborov, tak je to naozaj takmer polovica e, výborov, ktorým predsedajú ženy, čiže tá situácia sa absolútne líši od toho, čo poznáme z našich e, národných parlamentov či iných inštitúcií. Ja verím, že v budúcnosti budeme môcť ešte viac túto situáciu zlepšiť. Chcem sa vám ešte raz poďakovať za všetky príspevky a spoluprácu. Thank you, Michaela. I was very generous, as you can see. Bola som veľmi veľkorysá voči vám, pani Šojdrová. Bolo to určite viac ako dve minúty. E, ešte e, sa chcem poďakovať raz pani e, Bilgehem. Chcem sa poďakovať aj vám všetkým Prv, než prejdeme do ďalšieho panelu, chcem povedať, že, že chce, budeme bojovať za všetky eh, ženy a, a, eh, a predovšetkým chcem vyzvať k eh, solidarite s so etiópskymi ženami a tento symbol, ktorý som urobila rokami, má veľkú výpovednú silu. Teraz odovzdám žezlo do rúk moderátorky druhého panelu, pani Agnieszke Kozlovskej-Rajevič, ktorá je poslankyňou EP. Madam Commissioner, honorable members of European Parliament and national parliaments, ladies and veľa ctení poslanci, poslankyne, dámy a páni. Sú tu aj, je tu zo pár pán, pánov. Chcem vás privítať na na našom druhom paneli e, v rámci témy e, posilnenie postavenia žien a mužov prostredníctvom digitálnej inklúzie. Chcem privítať komisárku pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Maria Gabriel. Vitajte. Ďalej pani Zaskun Bilbao Barandika z Európskeho parlamentu, ktorá je spolu s pravodajkyňou odporúčania e, e, e, rade týkajúce sa priorit EÚ určené na 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien. E, e, ďalej e, chcem sa poďakovať poslancom a poslankyniam z národných parlamentov. Chcem sa poďakovať zástupcom zainteresovaných strán, orgánov. Takisto e, bude tu spolu s nami, i keď je prostredníctvom e, e, videa pán Carlos Medas, to je komisár pre výskum, vedu a inováciu, kde ohlasy finalistov týkajúce sa Európskej ceny pre ženy inovátorov. Ešte mám, jednu, ešte mám jedno vyhlásenie, ktoré odprezentujem po polsky. Państwo, E, Dámy a páni, sektor IKT je sektor, ktorý je najlepšie platený a najrychlejšie sa rozvíja. Dopyt po službách a výrobkoch IKT je tak obrovský, natoľko, že si myslíme, že najbližších 5 rokov v EÚ bude e, nedostatok pracovníkov, bude to dokonca až na takej miere, že 200 tisíc pracovníkov bude chyba. Ženy v tomto sektore nie sú vôbec dostatočne zastúpené, predstavuje 30 e, zamestnancov a väčšina z nich pracuje na tých nižších pozíciách, ktoré sú horšie platené. Keď sa na to pozrieme z širšieho hľadiska, tak vidíme, že ženy menej než muži e, profitujú z digitálnych e, služieb, menej e, využívajú napríklad internet banking, menej predávajú na internete veci, menej využívajú mobilný internet. A keby som sa ešte pristavila k predchádzajúcemu panelu, tak keď máme reklamy na intel, internet veci alebo inteligentný dom, tak vidíme e, častejšie oca a syna, ktorí e, čakajú, kým im mama prinesie e, kolačiky, než by napríklad dcera a mama profitovali z týchto služieb. Komunikačné technológie predstavujú veľkú možnosť pre lepšiu flexibilitu organizáciu práce, k, už kvôli tomu nebudú napríklad také dlhé rady eh, v obchodoch, nebudú musieť ženy tak veľa cestovať. Toto naozaj poskytuje nové možnosti, príležitosti pre inovátorky. Je to príležitosť vyrovnať eh, si šance, vyrovnať e, eh, rozdielovanie času medzi rodinou a prácu. E, ženy naozaj sa môžu vzdelávať, e, IKT umožňuje Eh, jednoduchú rekvalifikáciu aj v neskoršom veku a umožňuje lepšie zárobky, vyšší dôchodok pre ženy. Keď ženy nebudú profitovať z IKT, bude to škodiť nášmu hospodárstvu. Pokazuje sa, že kvôli tomu, že v IKT nie sú ženy a muži rovnako zastúpené, každý rok prichádzame o niekoľko miliard eur. Zhrnula by som to. Internet a komunikačné technológie sú veľkou šancou na riešenie mnohých problém žien a zlepšenie e, európskeho hospodárstva. Avšak je potrebné zabezpečiť, aby ženy dokázali tieto nástroje využívať. Preto by som chcela apelovať na členské štáty a na vlády e, štátov EÚ, aby zaviedli e, povinne na základnej škole Ehm, predmety, zavedenie predmetu, ehm, kde by sa teda aj dievčatá mohli vzdelávať, je to napríklad humanitarian engineering, aby potom v budúcnosti tieto dievčatá neboli blokované, keď sa budú chcieť zamestnať v týchto oblastiach. Ďakujem pekne. No a teraz by som vás chcela poprosiť. Prejdem do angličtiny. Chcem vám pripomenúť, že môžete využiť slido. Prihláste sa a tak môžete e, aj sa podielať na prieskume. Máme dve otázky. Prvá otázka e, je takáto, e, ktoré z, z nasledujúcich štyroch členských štátov EÚ má najvyšší podiel ženo, žien, IKT špecialistiek, Belgicko, Estonsko, Švedsko, Bulharsko. Druhá otázka Aké je percento eh, vysokoškolských absolventov IKT žien v porovnaní s počtom mužských. Je to 9, 17 29 51 Ak e, publikum, ktorá, ktoré sleduje toto zasadnutie prostredníctvom web streamingu a máte otázku pre komisárku e, Gabriel, využite Slido a e, zahlasujte na preferovanú otázku. A potom komisárka Gabriel sa pokusí odpovedať na najpopulárnejšiu otázku položenú publikom. Takže Takže teraz dáme slovo pani komisárke Marie Gabriel, ktorá je komisárku pre digitálnu ekonomiu, spoločnosť a Európsku komisiu. Merci beaucoup, Madame Kozlovská. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne, poslanci aj národných parlamentov, vážení účastníci, nielen účastničky. V prvom rade chcem sa poďakovať za pozvanie, môcť byť prítomná e, na vašom výbore v tento Medzinárodný deň žien a naozaj som e, dojata, pretože 9 mesiacov som európskou komisárkou pre portfólio e, elektronického hospodárstva okrem iného a môžete počítať so mnou, aby som obhajovala práva žien E, sú tu poslanci, poslanky, niektorí sú neprítomní iba v tento deň, v deň MDŽ. Dlhé roky som ich stretávala e, ako európska poslankyňa, obdivujem ich, za, obdivujem ich za ich odhodlanosť a za to, ako sa zasadzujú za e, otázku právnych žien. Takže naozaj sa im chcem poďakovať, pretože nám všetkým dávate silu. A prejdem priamo k veci ale ešte e, pripomeniem titulok z pred desiatich rokov The Economist. Zabuznite na Čínu, na e, Indiu, internet za hospodárským e, rastom sú ženy. Vďaka ich účasti na trhu práce tu bol hospodársky rast v uplynulých 20 rokoch um, prispeli viac k celosvetovému HDP ako nové technológie alebo uh, veľké krajiny ako Čína a India. Platí to aj dnes, tak ako vtedy. Spoločnosť si však musí položiť nasledujúcu otázku a síce, či e, spoločnosť berie vážne tohto ťahuňa, ktorým sú ženy v hospodárstve. My e, oslav, oslavujeme príspevok žien a dievčat v oblasti, vo všetkých e, e, ľudských oblastiach, ale naozaj chcem vypichnúť digitálne hospodárstvo. E, mám to e, e, za úlohu, ale e, zaraža ma absencia žien v tejto oblasti. Teraz prechádzame na digitálne hospodárstvo. Tá budúcnosť bude rozhodujúca. Je to dobrá vec, áno, e, dokazujú to aj štatistiky. E, digitálna Európa to by malo predstavovať viac ako 415 miliard e, eur v HDP každý rok E, napríklad aj umelá inteligencia, e, analýza masové, masovo zozbieraných údajov. To znamená, že budeme na prvom mieste celosvetovo a e, ročný rast by mal byť skoro 4 do roku 2020. Vďaka tomu ale je tu jasná požiadavka. A síce viac kvalifikovaných pracovníkov v oblasti IKT po roku 2020 90 pracovných miest si bude vyžadovať práve takéto základné digitálne zručnosti. A preto vyvstáva okamžite otázka, čo môžu priniesť ženy e, prispieť k tejto digitálnej budúcnosti. Odpovede je jasná. Viac žien na takýchto postoch, to by mohlo zvýšiť ročný HDP o 16 miliard eur v EÚ zlepší sa prostredie pre začínajúce podniky, pre startupy, pretože také, za ktorými sú ženy, majú väčšiu šancu uspieť a podniky by z toho tiež ťažili, pretože rozmanitosť v rámci podniku e, má za výsledok lepšie služby a lepšie výrobky. To sú závery posledného prieskumu žien v digitálnej ére. Komisia to dnes zverejňuje a exkluzívne ste e, prví s ktorými sa o to e, môžem podeliť. Musíme podporiť ženy ako e, ťahuň e, ekonomiky a musíme pochopiť aj, v akej sa nachádzame situácii. Celosvetovo OSN minulý rok zdôraznili, že pokrok k rovnosti je na bode mrazu a e, digitálna priepas sa prehlbuje medzi mužmi a ženami. Štyrikrát viac mužov ako žien je v Európe, ktorí študovali e, e, smer vo vzťahu s IKT a čo ešte znepokojujúce, počet žien v, na e, univerzitnom stupni v oblasti IKT to klesa v porovnaní s rokom 2011. Ženy sú nedostatočne zastúpené aj e, v podnikoch v tejto oblasti a aj e, na poste vedúcich e, takýchto podnikov alebo žien zakladateliek. Ženy podnikateľky však tiež väčšinou sú teda je to viac mužov ako žien. 5 ku 1 je ten pomer. Počet žien zakladateliek eh, iba pred, predstavuje iba polovicu eh, v porovnaní s mužmi a iba 19 eh, podnikateľiek, podnikateľov v oblasti IKT sú ženy. A pri rizikovom kapitále tiež je veľmi málo, sú veľmi málo zastúpené ženy. No ani pri vývoji tovarov a služieb nie sú ženy zastúpené, pritom predstavujú 50 ľudstva, čiže sú odrezané od budúcnosti. Je to sociálna nespravedlivosť a veľká strata pre hospodárstvo a spoločnosť. Takže ako môžeme e, viac zapojiť e, ženy, dievčatá, tak aby sme zvrátili tento trend? Nie je e, zázračné riešenie, potrebujeme riešenie ktoré to rieši na rôznych úrovniach prierezovo. A na to, aby to bolo úspešné, e, treba takéto opatrenia príjmať na všetkých úrovniach. A preto v súčasnosti e, ja a môj tým pracujeme na stratégii pre ženy v digitálnej ekonomike a zamerieme sa na tri oblasti. Poprvé, chcem e, otriasť predsudkami, stereotypmi, ktoré pretrvávajú v spoločnosti a aj v rámci digitálneho hospodárstva. Voľba štúdia, ako aj um, zamestnania, to nie je lineárne rozhodnutie, vstupuje tam do hry viacero faktorov, rodina, sociálne prostredie, hodnoty, vnímanie. Média tu e, zohrávajú úlohu, e, ovplyvňujú naše presvedčenia, naše hodnoty a naše vnímanie reality ak všetky dievčatá vidia a počujú v médiách, že eh, IKT, že to je niečo pre chlapcov, ktorí sa radi zavrú vo svojej izbe, eh, že je to nudné, málo ženské, eh, tak potom si to budú aj myslieť. Ženy, dievčatá, muži nie sú vždy vystavené tomu, čo spoločnosť v reáli aj je nie je vidno dosť žien, predstavujú iba 24 e, osôb, ktoré vidíme v tradičných médiách, 26 v oblasti tweetov a internetových médií. Okrem toho e, nevidno nutne ženy, ktoré e, sú pozitívne znázorňované, ktoré majú skutočne úspešné kariéry v oblasti IKT. tu e, vstupuje do hry viditeľnosť a e, ženské vzory. E, Microsoft prieskum ukázal, že dievčatá nechcú študovať vedecké smery práve pre, a, a napriek tomu by to bolo prospešné pre ich zamestnateľnosť. Dievčatá sa teda nepúšťajú do takýchto štúdí, pretože vidia málo modelov, či sú to skutočné ženy alebo vymyslené postavy vo filmoch, e, v televízii, v sociálnych médiách. Tu by e, naozaj malo byť spravodlivejšie odzrkadlené miesto e, žien v spoločnosti a ekonomike a členské krajiny EÚ tu tiež musia zohrať úlohu. Uvediem príklad. Smernica o audiomediálnych službách rokujeme o nej s parlamentom a s radou. V tejto smernici sa zakazuje diskriminácia na základe pohlaví pri obchodných e, reklamných e, odkazoch. A je tu tiež doložka o ochrane neplnolitých a dôstojnosti. Um, audiovizuálne služby a online Eh, médiá sú do toho tiež zapojené eh, boja proti, do boja proti diskriminácii a realistického eh, znázorňovania zručnosti, schopnosti mužov a žien v spoločnosti. Uvidíme, čo sa bude diať v jednotlivých členských krajinách. Treba potom hovoriť o výsledkoch s národnými regulačnými úradmi a, a ľuďmi z branže. Ženy sú však nedostatočne zastupované v médiách a to je veľmi prekvapujúce, obzvlášť v audiovizuálnej oblasti. Filmy, e, správy a videá väčšinou e, produkujú muži a potom sa nie čo diviť, že e, to nie je dostatočne rozmanité. Treba lepšiu rovnováhu medzi pohľaviami vo všetkých týchto oblastiach, filmoch, médiách, televízii, eh, aby tu bola aj nová perspektíva poskytnutá. Eh, muži a ženy by asi povedali, že je normálne, že muži a ženy eh, musia zohrávať úlohu v oblasti IKT. Mali by byť rôzne voľby či už ide o štúdium alebo výber kandidátov na ten, ktorý post. Jednoducho povedané, ak niečo môžete vidieť, tak to sa tým môžete potom aj stať. Preto chcem v tejto oblasti pôsobiť a e, využiť program média a tu sa chcem naozaj poďakovať za podporu Európskomu parlamentu od samotného začiatku. Tento program média to je jeden z našich skutočných úspechov. E, ten program je tu ďaka podpore e, Európskeho parlamentu a budeme teraz pokračovať aj v jeho obhajovaní v rámci e, budúceho rozpočtu. E, treba sa zamerať na otázku rovnosti pohlavy v roku 2008 v rámci tohto programu Média. E, budeme na to dbať pri financovaní ako komisia. Teraz prehodnocujeme ten program na roky 2018 až 2020 a tiež zorganizujeme podujatie na e, filmovom festivále v Cannes tento rok. E, budú do toho zapojení rôzni partnery. Pôjde o to e, upovedomiť na všetky tieto otázky. A potom je tu aj Európsky rok európskeho dedičstva a taktiež Európeana. Tam sa tiež zameriame na tieto témy a zameriam sa na to aj v stratégii, ktorú čoskoro predložím. V rámci Európeány, prečo si nespomenúť na to, ako v priebehu rokov sa Ehm, posilňovali práva žien v Európe. Treba zdať hol všetkým týmto ženám, ktoré ukázali, že žena nie je obeťou, ale aktérom zmeny. Je ťahuňom rastu. A e, zásadné, a to ste asi pochopili, je spojiť naše úsilie. A to na všetkých úrovniach a pre mňa je to aj jediná možnosť, ako e, bojovať proti e, predsudkom a kliše. Musíme e, byť počuteľnejšie, aj tlač by nemala citovať iba mužských expertov. Väčšinou v konferenciách by tiež malo byť viac žien. Dnes to nie je problém. Ale to je jeden z príkladov. Dnes vieme, že v roku 2018 už sa nemôže akceptovať, že by e, konferencie nezahrňovali dostatok žien a preto som tento týždeň v pondelok spustila e, kampaň No Women, No Panel. Bez žien nebude žiaden diskusný panel. A ja sa zúčastním iba na takých podujatiach, kde budú ženy zastúpené. teda ak by som tam bola jediná žena, tak e, e, odmietnem účasť. Takže prosím, zapojte sa do tento kápane, buďme ambasádorkami. E, naozaj jadro problému je možno práve to myslenie častokrát. Vylúčenie žien nie je úmyselné, je to niečo podvedome. Ženy už tak dlho v niektorých konferenciách absentujú, že organizátori už na ne ani nemyslia. My sme teda odhodlané ísť príkladom a chceme e, presadzovať toto bez žien, žiaden diskusný panel. Tuto nie je miesto pre ideológiu ani pre kvóty. Ide o organizátorov podujatí, ktoré, ktorým musia zahrnúť aj kompetentné ženy. Potom druhá priorita zručnosti a vzdelávanie. Ja si naozaj myslím, že vy ste tu najlepšie publikum, teda tá národná úroveň. E, vy môžete e, uviesť konkrétne príklady, čo by sa ešte dalo spraviť. Musíme sa e, popasovať s touto výzvou tak, aby opäť e, digitálna oblasť dala väčšie e, právomoci ženám a dievčatom. 90 e, žiačok a študentiek sa zaujíma o IKT, ale napriek tomu nebudú pokračovať v takomto štúdium na univerzitnom stupni napriek veľkému záujmu. Takže tu však e, sú mnohé zaujímavé kariéry, možnosť založiť podniky, ženy by potom mohli tvoriť, inovovať. tak aby to najlepšie vyhovovalo im, ich životu. E, ja som e, dlho spolupracovala s komisárom Navračičom v oblast, pre oblasť vzdelávania a máme tu stratégiu pre Eh, digitálne vzdelávanie v Európe. Chceme eh, podporiť lepšie využívanie IKT vo vzdelávaní, tak aby dievčatá, ženy mali potrebné E, digitálne zručnosti v tomto pláne komisie. E, hovoríme, že mladí sa naozaj musia naučiť základné algoritmy, e, musia byť schopní myslieť tak, aby sa s ním mohli, mohli stať zakladatelia podnikov a e, lídry. Je tu aj vynikajúca iniciatíva Európskej komisie a ja mám aj ďalšie ambície. E, týždeň kódu e, každý október kodovania. E, každý október budeme mať e, nejakých dobrovoľníkov, ktorí by vysvetlili nielen mladým, čo je kodovanie. E, my teda nechceme byť iba užívateľia obsahov, ale aj tvorcami. Žen, pardon, stroje nikdy nenahradia človeka pri vzťahoch spoločenských aj novatorských. A tie čísla sa z roka na rok zlepšujú. V roku 2017 bolo 1,2 milióna účastníkov, 46 z toho boli ženy. Naozaj e, pôsobivé číslo a musíme naďalej podporovať e, Ja už som to mala príležitosť povedať, ale ja to tu zopakujem. E, ja chcem, aby 50 škôl sa Eh, dva, do roku 2020 eh, teda 50 škôl, aby sa zapojili do tohto týždňa kodovania. Ide tu aj o hospodárske pracovné miesta. Táto iniciatíva vznikla pred rokom, je do toho zapojený 19 krajín. Apelujem na tie, ktoré sa ešte nezapojili. Prosím, myslíte na e, vašu účasť vďaka tejto koalície 7 miliónov Európanov sa mohlo e, vyškoliť v digitálnej oblasti a e, svedčí to o tom, že sa treba Eh, mobilizovať na všetkých úrovniach. Nebude stačiť Európska úroveň, ani Európska komisia, ani občianská spoločnosť eh, izolovane. Všetci sa musíme do toho zapojiť v prospech eh, digitálnych zručností. Ja som o to hlboko presvedčená, preto je to jedna z mojich hlavných priorít, ak nie tá najhlavnejšia. A som presvedčená, že aj keď budeme mať najlepšie zákony, aj keď dáme k dispozícii najlepšie finančné nástroje, ak nebudeme investovať do mužov a žien, a to teraz, tak potom ten prechod na digitálne hospodárstvo nebude nikdy e, predstavovať tie pozitívne výsledky, ktoré si tak želáme. Máme aj niekoľko iných cieľ na Európskej e, únie. Máme European Digital Skills Awards, ocenenie digitálnych zručností. E, ide o odborníkov na oblasť IKT, ale minulý rok sme udelili cenu e, za IT for She, e, čiže posilňovanie takýchto zručností u žien a dievčat. A viem, že členské krajiny pôsobia na vnútroštátnej úrovni a my sa na vás naďalej spoliehame. A potom ešte tretia priorita inovácie a digitálne podnikanie. Tu treba e, kritickú masu e, e, žien a dievčat, začína to vzdelávaním a potom to pokračuje aj v pracovnej oblasti. Nie je to ľahké, iba 17 8, z 8 miliónov ľudí, ktorí e, pracujú v oblasti IKT, sú e, ženy. Zároveň Európa stojí pred nedostatkom odborníkov na oblasť IKT, 40 podnikov, ktoré sa snažia nájsť odborníkov, e, hovoria, že sa stretávajú s obrovskými ťažkosťami pri nábore. Jeden veľavravný príklad, e, oblasť e, počítačovej bezpečnosti. Tam je naozaj obrovský nedostatok kompetentných žien. E, Bude to predstavovať 1,8 milióna pracovných miest vo svete do roku 2020, z toho 350 tisíc iba v Európe. E, môžem vás teda uistiť, že e, tento rozdiel sa nepodarí zotrieť iba vďaka mužom. Dnes potrebujeme viac žien v tejto oblasti. A opäť si treba položiť otázku, prečo e, ženy nezakladujú technologické e, podniky alebo sa viac nevenujú ich riadeniu. Opäť je tu otázka modelov, ktoré by e, dávali ženám dôveru a mať aj dôveru same v seba. To musíme zdôrazňovať, pracovať na tom. taktiež zosieťovanie podniky, ktoré by takéto ženy podporovali. Aj finančná podpora je dôležitá podľa prieskumu Atomikov iba 6 európskych podnikov e, série A a B majú na svojom čele ženy. Takže musíme tu niečo spraviť, pretože prídeme o hospodársky rast a z investície do startup, ktoré založia ženy, majú šancu dosiahnuť lepšie výsledky o 63 eh, vyššie v porovnaní s takými, ktoré založili iba eh, muži. A participatívne eh, financovanie podniky, ktoré, alebo kampane, ktoré vedú ženy, sú úspešnejšie ako tie, ktoré vedú iba muži. Čiže zvýšiť podiel žien Eh, pri digitálnych podnikoch, to je pre nás eh, opäť prioritou. Ale dobrou správou je, že eh, ne, nevychádzame z nuly. Založili sme prvé európske spoločenstvo, prepojené sú ekosystémy podnikov, ktoré podporujú práve ženy v digitálnej oblasti. Je tu aj cena pre ženy novátorky, podnikateľky, vynimočné a inšpiruje, dúfam, ďalšie, aby išli v ich šlapajach. A chcem aj niekoľko akcií, ktoré e, majú byť v prospech výskumu v oblasti IKT. A ako som už povedala, chcem dosiahnuť rovnováhu v oblasti počítačovej bezpečnosti. Musíme pomôcť všetkým týmto ženám a dievčatám, tak aby mali potrebné zručnosti. Keď hovoríme o kybernetickej bezpečnosti, tak tu Eh, nedostatočných zručností u žien je aj rizikom pre naše spoločnosti a demokraciu a hospodárstvo. Musíme využiť všetky eh, existujúce iniciatívy, aby sme bojovali proti negatívnemu vnímaniu v tejto oblasti a treba ich zároveň aj podporiť a dialog s podnikmi, členskými krajinami, výskumníkmi, E, to môže byť tiež silný nástroj na dosiahnutie lepších výsledkov. A e, v neposlednom rade je tu aj medzinárodný rozmer, treba naň pamätať. Európsky parlament na to e, stále myslí a potvrdzuje sa to, obhajujeme tým aj naše zásady a hodnoty, ale Vieme, že ženy nie sú eh, jednotnou skupinou, eh, tak ako krajiny nie sú, ale musíme dať hlas eh, ženám v oblasti IKT v EÚ a za jej hranicami. A ide aj o rozvoj. Chceme pomôcť našim partnerom, aby mohli mať také projekty, ktoré by ženám dali možnosť e, zamestnať sa, mať perspektívy. Počas Európskych dní rozvoja v júni budem predsedať panelu na vysokej úrovni ženy, devčatá v digitalizácii. Ide e, opäť o to inšpirovať ženy. No a na záver chcem povedať, že dnes e, pri príležitosti Medzinárodného dňa za práva žien chcem e, vyslať silné posolstvo a síce, že potrebujeme e, angažovanosť mužov, žien, e, škôl, univerzít, odvetvy, samozrejme Európskeho parlamentu, národných parlamentov členských krajín. Na to, aby sa nám to podarilo, Európsky parlament vždy robil veľmi veľa v tejto oblasti. Opäť sa chcem poďakovať za to, že ste zorganizovali aj dnešnú konferenciu Pochopili ste, myslím, že mi na tejto téme veľmi záleží. Prepačte, ak som hovorila trošku dlhšie, hovorilo moje srdce. A srdce mi tiež hovorí, že nestačia slova, treba konať. Ide o našu dôveryhodnosť, a preto sa ešte raz chcem poďakovať všetkým účastníkom, účastníčkam, pretože mm, vaša prítomnosť e, dáva potrebnú energiu práve na to, aby sme prešli od slov k činom, pretože je to jeden e, celok. Musíme e, pracovať spolu, iba tak niečo zmeníme. Takže ešte raz e, vám ďakujem a želám si svet, v ktorom digitalizácia si vždy zachová ľudskú tvár ale pre mňa táto tvár je zároveň mužská ako aj ženská. Nezabúdajme na to. Ďakujem. Thank you very much, Madam Commissioner, for... Ďakujem, pani komisárka, za vaše inšpiratívne slova. Teraz si vypočujeme video od komisára uh, Karlosa Modaša, ktorý má na starosti sektor e, výskumu, vedia inovácie. Dámy a páni, dobre popoludnie a praje blahoželáme k Medzinárodnému dňu žien. Váš úspech nie je podmienený vašim e, pohľavím, ale závisí od toho, ako viete snívať a ako dokážete e, na tom popracovať. To sú slova za Hadid, najznámejšej architektky. Teda eh, nespochybňujeme význam rodovej rovnosti. Mnohí, eh, mnohé z vás, ktoré tu sedíte, eh, za to bojujú 365 dní v roku. A myslím si, že treba bojovať na viacerých frontoch. Dve z oblastí, kde môžeme skutočne posilniť postavenie žien, je veda a inovácie. Preto máme Európsku cenu pre ženy inovátorky. Chceme dať mm, do e, svetla reflektorov takéto ženy. Dostali sme tento rok 122 e, žiadosti. 26. júna na konferencii Webit v Sofii ohlasím výťazov. E, dnes tu pred vami všetkými viem, odpre, už dokážem odprezentovať 12 finalistiek. Prvnež ich ohlasím, chcem sa poďakovať výboru FEM a predovšetkým E, vašej predsedničke, pani I won't keep you waiting any long. Už vás nechcem zdržiavať a ohlásim to e, okamžite. Tu je tých 12 finalistiek, ktoré sa budú uchádzať o Európsku cenu pre ženy inovátorky 2018. like to congratulate. Takže blahoželáme finalistkám za vynikajúce výsledky, inovácie a za to, že sú veľkou inšpiráciou pre e, e, ženy staršie aj mladšie a dievčatá po celej Európe. Teraz by som chcela otvoriť diskusiu. Času máme málo, takže E, e, vystupujúci e, budú mať po dve minúty. Ja budem využívať toto kladivko v prípade potreby. Začneme španielskom. Suzana Camero. Máte slovo. Ďakujem pekne. ja plne zdieľam tu prezentovaný názor, že je veľmi dôležité, aby ženy a dievčatá e, e, sa stali e, silnými v, v digitalizácii. Od roku 2014 máme akčný plán zrovnoprávnenie žien a mužov v digitálnej oblasti a v oblasti IKT my sme teraz vo fáze e, zbierania a diskusie na tej odbornej úrovni, ako teda posilniť e, zastúpenie žien a e, detí v tejto oblasti, ako búrať tie predsudky a stereotypy Skutočne toto je oblasť, kde chceme mať viac žien. Oblasť technológií si to pýta. Aj na manažerských postoch v Španielsku sú to práve ženy, e, ktoré e, vedú e, Google, Twitter, eBay a tak ďalej. A v tomto snažení musíme pokračovať je potrebné posilniť práve tie sektory, kde je slabé zastúpenie žien. Musíme bojovať proti mačistickým eh, eh, po, eh, názorom e, napríklad tej oblasti e, hier a inde. Musíme skutočne e, vo všetkých sférach života viacej mať zastúpené ženy, ktoré oni dokážu plne využívať nové technológie v bankách a inde. Musíme rozšíriť toto spektrum, musíme e, e, bojovať proti izolácii žien a bojovať z, e, proti násiliu voči ženám. Jednoducho to je, jedno, jed, to je záležitosť odsudenia hodná a je, v, tejto, v tejto otázke je potrebné oslovovať predovšetkým mladých ľudí. Aj tam sú veľmi silno zastúpené mačistické pohľady. Takisto aj aj v oblasti, e, aj medzi pedagógami musíme e, veci zmeniť, ale aj e, rozosievať osvetu medzi rodičmi, aby vedeli, e, čo, e, čo prináša, e, prináša digitálny svet, aké sú tam hrozby, napríklad aj na internete je možné presadzovať stereotypy a rovnako tak bojovať proti týmto stereotypom, bojovať proti digitálnemu násiliu, ktorému sú vystavovaní mladí ľudia a ženy a je skutočne je potrebné postihovať e, takýto, takéto online násilie e, aj, e, a skutočne venovať tomu aj trestnoprávnu zodpovednosť. Ďakujem. Teraz pani Kamarero. Teraz pán František Kopšiva z Českej republiky. Vážená pána predsedajúca, kolegyne a kolegovia, chcem sa poďakovať pani Šojdrové eh, eh, a eh, European Parliamentary Service za vynikajúce podklady. Ja som mladý poslanec a pozorujem ten svet okolo seba. Pýtal som sa svojich kolegov, aké majú názor na túto vec. Samozrejme súhlasíme s tým, čo je v tej správe, za ktorou stojí pani Šojdrová. A e, určite je potrebné e, búrať bariéry v tejto oblasti. Ak dovolíte, vyslovím si názor na tému kvót. Nepovažujem to za veľmi šťastné riešenie, pretože tlačí ženy do pozície, v ktorej nemusia sa cítiť e, komfortne do a mm, že budú vyvolovať pocit, že sú zvýhodňované, ale protežované E, bez ohľadu e, na to, e, aké majú schopnosti a vedomosti. Je potrebné odburávať bariéry, pozitívne motivovať, vytvárať priestor pre rovnaké príležitosti, a to predovšetkým v štátnom sektore, vo verejnom sektore, ktorá by mala ísť vzorom Eh, eh, moja kolegyňa Olga Richterová. My sme jej umožnili, aby mala v parlamente detský kútik, kde sa, kde sa mohla venovať starostlivosti o svoje malé dieťa. Ďalej by som sa chcel zmieniť o tom, že je potrebné otvoriť diskusiu na tému starostlivosti o dieťa. Zatiaľ je to eh, doména eh, žien a jednoducho eh, v tej, v tej, v tej komerčnej sfére tam prevláda patriarchát. Je potrebné oceniť tú starostlivosť o dieťa a tie domeny, kde ženy odvádzajú skvelú prácu ak dovolíte, Ada Lovelace, ona je skvelá matematička, programátorka, ktorá skutočne výraznou mierou sa prispela o to, aby sme v oblasti IKT e, boli už e, na tej úrovni, ako sme dnes. A často sa opomína jej úloha. Ďakujem, pani Kopšiva. E, áno, aj my chceme dnes hovoriť o firemnom sektore. Anna Gomez za Európsky parlament je ďalšou rečničkou. Vážená pani komisárka. Maria, veľmi rada ťa tu vidím. Veľmi zaujímavé slova si povedala napríklad aj ten tvoj záväzok, že nebudeš sa zúčastňovať konferencií, kde bude minimálna účasť e, žien zaručená, samozrejme, aby tam nebola jediná pozvaná. We need, a... E, Potrebujeme hlas, ktorý by presadzoval rodovú rovnosť, ktorý by odsudzoval všetky formy nerovnosti, nespravodlivosti a porušovania ľudských práv, ktoré e, majú dosah na ženy nie len v Európe, ale po celom svete. E, máme náš kanál Euronews. Mnoho ľudí sleduje Euronews, že to je hlas Európy ale e, znepokojuje ma, e, ak sú v správach, napríklad aj dnes v správach ohľadom e, Medzinárodného dňa žien, kde sa hovorí, že v Saudskej Arabii ženy sú, bežne šoferujú. A bola som v Saudskej Arabii a vôbec to tak nie je. Myslím, že v Saudskej Arabii najväčší problém je ten, že žena E, vlastne e, sa dokáže uplatňovať len vtedy, keď má svojho zástupcu, ochrancu. A takisto Barbie je propagovaná e, cez Euronews. Neviem, či skutočne toto je na prospech tej myšlienky zrovnoprávnenia žien. Uh, veď ide o posilnenie postavenia žien a dievčat v IKT, preto apelujem na Máriu, aby, sa, aby venovala pozornosť tomuto nástroju, dôležitému nástroju, ktorú máme, a nie len tomuto kanálu rozširovania informácií, pretože vieme, že sa potýkame so zavádzajúcimi e, správami. A tie e, nástroje, ktoré financujeme, aby skutočne rešpektovali redakčnú rodovú nezávislosť, aby presadzovali tie myšlenky, o ktorých dnes hovoríme. To bola pani Gomes, teraz, Gomes, teraz z Portugalsko. Teraz e, pani Edith Estrella. Máte slovo. Ďakujem. Na úvod chcem vyjadriť radosť z tej skutočnosti, že môžem tu byť vo vašom kruhu. Cítim sa tu veľmi dobre. Ja som bola popredsednička tohto výboru po dobu desiatich rokov a som veľmi rada, že som tu opäť. Opäť sa môžem stretnať s kolegami, priateľami z mnohých politických skupín Marie Gabriel. Eh, Bilbao Barandika a mnohými ďalšími. E, kolegyňami. Takže je to pre mňa veľmi príjemná udalosť. Potrebujeme e, väčší podiel žien v digitálnej e, ekonomike, v oblasti IKT. O tom už hovorili predrečnice a ja to chcem zduplikovať. Ženy sú jednoducho nedostatočne zastúpené v zmienených oblastiach a predovšetkým ak hovoríme o situácii v manažmente, tak tam ani nie štvrtina. E, a v, e, v Portugalsku viac ako polovica žien študuje e, v technickej oblasti, ale v oblasti IKT je to len na úrovni 18. Ako bolo povedané, Zdá sa, že e, e, e, ženy neprejavujú záujem o túto oblasť v Portugalsku. Máme veľa podnikateľiek v startupoch aj v tejto technologickej oblasti. Portugalsko vynaložilo nemalé úsilie a nemalé, urobilo nemalé investície v oblasti podnikania a vzdelania so zameraním na ženy vzdelávanie, inovácia a veda sú politickými prioritami u nás. Už dlhšiu dobu technológia ovplyvňuje, mení nás život a tie zmeny sú čoraz dynamickejšie. Hovoríme dnes o štvrtej technickej revolúcii, eh, nástupe robotiky a umelej inteligencie. Nedokážeme ani odhodnúť, ako to bude ďalej eh, postupovať eh, sumárny e, vplyv týchto zmien môže mať výrazný negatívny dopad na pracovné miesta, a o to viac na pracovné miesta typické pre ženy. Preto je potrebné prijať opatrenia, ktoré predídu Eh, ktoré napomôžu predchádzať takýmto negatívnym dopadom a jednoducho zabezpečiť to, aby ženy ťažili z novej technologickej revolúcii. Eh, myslíme si, eh, že technológia má pozitíva, negatíva, môže teda aj zhoršiť veci, ktoré majú dopad na ženy. Teraz za Polsko a na Borovic. Agata, prepášam. Pardon, Agata, opravuje sa rečnička. Uh, pani predsedníčka, Pani predsednička, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Ja by som chcela poukázať na niekoľko zaujímavých aktivít, ktoré v Polsku máme, napríklad diečata na Technologickej univerzite, IT for She, nové technológie pre dievčatá, alebo Growth Startup Academy. Sú to kampane, ktoré propagujú technické, inžinierské smerovanie smerom na dievčatá. Za posledných 20 rokov narástol pomer dievčat na technologických univerzitách z 30 na 37 a to číslo stále rastie. Ja som veľmi rada, že polský projekt IT for She zvíťazil a minulý rok e, práve pani komisárka tomuto projektu e, udelila cenu, e, získal, vyhral v kategórii činností pre posilnenie digitálnych zručnosti dievča tam pomáha, to dievča tam naozaj sa dostať na pracovný trh. A dnes o 11. vo Varšave začala konferencia na tému dievčatá, dievčatá v technológii IT for She, kde sa riešia nové technológie a dievčatá. Treba povedať, že v novembri vo Varšave prebehne najväčšie podujatie pre žena, ženy, ktoré pracujú v technologickej oblasti Women Tech Summit. Sme aktívni, čo mi robí radosť, ale je toho ešte veľa, čo treba urobiť. Najhlavnejšie problémy sú podľa mňa otázka zosúladenia rodinného a pracovného života. Mali by sme sa tejto sfére viac venovať. Právne uzakonenia zamestnávateľom, financovanie e, inštitucionálnej formy starostlivosti alebo umožnenie práce z domu. Sú tu ďalšie problémy, napríklad otázky E, možnosti dievčat e, vybrať si smerovanie, pretože častokrát sú tu, prevladajú stereotypy, kvôli ktorým dievčatá jednoducho idú stále na tie isté typy škôl. No a ďalšia otázka, e, ktorú ani nemusíme viac komentovať, rovnaké zárobky na tých istých pracovných miestach. Ďakujem pekne. A ja ďakujem pani poslankyni Boroviec. A ako ďalšie dostane slovo Francúzsko, Marie-Pierre Rixon. Majte slovo, nech sa páči. Dobrý deň. Vo Francúzsku máme dva problémy. Poprvé, v 80. a 90. rokoch vo Francúzsku 40 až 50 pracovalo v digitálnej sfére a dnes je ich tvoria 27 z čoho iba 19 v tých technických e, zamestnaniach. Druhá vec, o ktorej ste hovorili aj vy. Do 10 do 15 rokov 50 aktuálnych pracovných miest bude digitalizovaných a automatizovaných. Po tretie, pokiaľ ide o umelú inteligenciu, existujú algoritmy, ktoré sú sexistické, ktoré budú mať samozrejme hospodárske, ale aj sociálne dopady, najmä v oblasti zdravotníctva. Predstavte si, že diagnostika sa bude uskutočňovať samozrejme profesionálmi v oblasti zdravotníctva, ale aj softvermi. A pokiaľ tieto softvery budú sexistické, budú, toto bude mať dopady na zdravie žien. Čiže sú tu hospodárske hrozby, tie sú dôležité, ale sú tu aj sociálne hrozby. Potom sú tu hrozby, ktoré, ako som spomenula, sa budú týkať zdravia žien. Pokiaľ ide o delegáciu práv žien, ktorej som predsedničkou, my sme sa rozhodli, že o tom budeme informovať, pracujeme na správe, hovoríme s výskumníkmi, podnikateľmi, a ďalšími zúčastnenými stranami. Vyvstali nám dva body. Poprvé, stereotypy, e, vzory, o tom ste hovorili, a po druhé, sexizmus v digitálnej sfére. Podľa mňa je potrebné o tomto stále diskutovať, pretože nemôžeme iba na ženy zvalovať to, že ich nie je dostatok v digitálnej sfére. Musíme uznať, že je to kolektívna zodpovednosť digitálneho prostredia, ktoré sa musí reformovať tak, aby bolo prístupné ako ženám, tak aj mužom. Niektoré školy, ktoré sa za posledné roky vyvinuli v oblasti digitálnej, nemali toalety pre ženy. Trvalo nejaký čas, aby im tieto boli poskytnuté, pretože tých žien tak do tej školy chodilo naozaj málo, že nemali ani takéto veci k dispozícii. Ešte jednu osobnú vec. Minulý týždeň som zorganizovala stretnutie so žiakmi v mojom volebnom okrsku. Boli tam dve výskumničky v, kryptografii a umelej inteligencii. A prvú otázku položila mladé dievča, ktoré sa ma spýtalo. Madam, tak táto je perfektná, preto by ma zaujímalo, ako motivovať mladé dievčatá, aby to takto vnímali, aby, aby smerovali takto do budúcnosti, aby, aby pochopili, že to je dôležité. Ďakujem, máme tu ešte dvoch rečníkov. V tejto chvíli by som chcela poprosiť Mati Turinen z Fínska a Nikol Bayer z Nemecka, aby hovorili iba minútu každá. Prepačte, je mi to ľúto, ale máme naozaj málo času. Poprvé Fínsko, pán Torvinen. Ďakujem za slovo, ďakujem všetkým ženám na svete, vďaka ktorým je to príjemnejšie miesto pre život. Volám sa Mati Torvinen, som z fínskeho parlamentu zo strany Modrá reforma. Naozaj oceňujem to, že riešite dôležitú tému nedostatočného zastúpenia žien v IKT a v technickej sfére aj v, platí to aj v krajine, ktorá je slávna tým, že príležitosti medzi ženami a mužmi sú dobré. Chceme, aby viac žien pracovalo v, pro, v, v programátorstve, v technologických e, sférach, naozaj v týchto odvetviach je veľká rodová nerodnosť. Pokiaľ naďalej e, budeme veriť stereotypu, že IKT je e, sféra pre mužov, tak prídeme o obrovský potenciál nápadov, myšlienok, ktorým ženy môžu do sektoru prispieť. Ja som vyštudovaný právnik a vidím potenciál, inovačný potenciál, ktorý ženy predstavujú. Myslím si, že v školách by sa malo vyučovať programovanie Mali by sa to učiť chlapci aj dievčatá. Vďaka tomu by sa v budúcnosti možno viac dievčat rozhodlo pre kariéru v technológiách. Potrebujeme vyššiu mieru medzinárodnej spolupráce medzi podnika, podnikmi v sfére IKT, aby, aby, to, aby tá sféra bola známa a, a považovaná za atraktívnu. Linda Lukas je fínska programátorka, ktorá napísala knihu pre deti o programovaní. A naozaj to pomohlo propagovať IKT v mm, skupine mladých dievčat. Ženy majú obrovský potenciál, pokiaľ ide o IKT a rod by tu nemal hrať rolu, keď hovoríme o voľbe technologickej kariéry či kariéry v IKT, keď, kdekoľvek na svete ste. Aj z mojej strany sa, e, aj za seba chcem e, vás pozdraviť a poďakovať sa tým, ktorí sa už zasadili o našu vec. Aj Svetové ekonomické fórum tvrdí, že potrvá 100 rokov, kým sa dosiahne rovnoprávna žien a mužov a na niektorých troch práce to potrvá aj 200 rokov. To je podľa mňa veľmi dlhá doba. A e, mne sa veľmi pozdávalo to, čo tu e, zarezonovalo, že ženy potrebujú vzory. Ja som elektrotechnická inžinierka, 8 rokov som, som e, pôsobila v tomto sektore a potom som vstúpila do politiky. Je, potvrdilo sa mi, že nie je dostatočne možnosti zabezpečiť vyváženosť profesionálneho a súkromného života. A a myslím si, že mohli by sme v prospech vedci využiť nástup technológie, aby sa vytvorili nové e, schémy pracovného času a rozloženia pracovného času. E, regióny, ktoré v minulosti boli odrezané od sveta, ale kde, boj, kde žije viac ako polovica obyvateľov, E, Európy, tam skutočne je veľký potenciál na zlepšenie. Ďal, ďal, ďalšia vec, ktorá ma e, zaráža, je také narastajúce hnutie e, v Európe, ktoré presadzuje tie už, ako som si myslela, stereotypy, ktoré sú prežitkom, ale zažívajú akosi revitalizáciu a je to veľká škoda a treba to potírať. Thank you very much. We... Ďakujem pekne. Takže dostali sme sa v záverečnej fáze tejto diskusie. Zhrnieme si to. Takže najprv by sme odpovedali na otázky mm, v našom prieskume. Prečítam teraz odpovede na prvé dve otázky. Prvá otázka ktorý členský štát z týchto štyroch má najväčšiu mieru špecialistiek v IKT. Odpovede Bulharsko 28%, to je najvyššia miera v EÚ. Gratulujeme Bulharsku. Druhá otázka. Čo sa, aké je podľa vás približné percento ženských, e, žien, ktoré vyštudovali IKT, e, reálna odpoveď je 17 a z nich aj tak nie všetky pokračujú v, v takejto kariére. A potom najpopulárnejšia otázka, ktorá bola v rámci systému SLIDO e, položená, ako zaangažovať mužov v otázke rodovej rovnosti. Chcela by som teraz poprosiť pani komisárku, aby stručne odpovedala na otázky, ako tu z publika, tak aj z internetu. Nech sa páči, máte slovo. Si de, d'avoir une fra... Ak by som mala jednou vetou odpovedať na všetky otázky, za ktoré som vám všetky vďačná, tak by to bolo ukazovať príklady a propagovať tieto príklady. Je naozaj dôležité, aby sme bojovali proti stereotypov, aby sme nezabúdali na násilie, ktoré v digitálnej sfére existuje, aby sme pracovali tak, aby ženy ako v, už vo fáze štúdia aj potom na pracovnom trhu mali posilnenú rolu, pokiaľ ide o digitálnu sféru. Taktiež súhlasím si, že je potrebné sa podeliť o overené postupy, spopularizovať ich, zviditeľniť ich. Vďaka tomu budeme mať viac projektov ako napríklad IT for She, budeme mať príklady ako tie, čo sme počuli z Polska, Španielska, Nemecka a tak ďalej. Samozrejme, nezabúdajme ani na vidiecké oblasti. Ako som povedala, v dnešnej dobe je digitálna sféra úžasnou príležitosťou, ale predstavuje aj ďalšie riziko navýšenia sociálnej exkluzie, chudoby, periferizácie niektorých regiónov. Keď sa pozrieme na prepojenosť, 76 eh, rodín v vidieckých oblastiach majú E, naozaj iba 40% mieru prepojenia, čo je veľmi málo. Chcela by som vyzvať aj mužov, aby sa stali ambasádormi našej kampane. 6. Februára, februára sme spolu s Európskym parlamentom spustili Európsku informačnú kampaň, volá sa Safer Internet for EU, čiže bezpečnejší internet pre EÚ. Počas celého roka 2018 budú v jednotlivých členských štátoch prebiehať čin aktivity, ambasadori sa e, k nám môžu pridať a budeme následne spolupracovať na potrebnej, potrebnom vzdelávaní o médiách, o kybernetickej bezpečnosti aby sme mladým ľuďom ukázali, že v online svete platia rovnaké hodnoty, práva a zodpovednosti ako v svete offline. Je to jasné posolstvo a ja naozaj ocením, keď budem mať e, viac a viac ambasádorov. Posledný muž, ktorý sa k nám pridal, je Wim Wenders. To je úžasný model, každý ho pozná a e, je naozaj dôležité chodiť po školách, ukazovať mladým ľuďom, čo sa dá robiť, ako oceniť tie pozitívne, kvalitné stránky tejto oblasti. E, ďakujem za vaše odporúčania, pokiaľ ide o úlohu žien v médiách. Tak tiež ďakujem pani Estrele. E, som rada, že vás znova vidím. Veľmi málo správ parlamentu je tak známych vďaka menu alebo prost, aj spolu s menom spravodajcu, a, ale správa Estrela je práve takýmto príkladom. Myslím, že musíme ísť týmto smerom propakovať overené postupy, zviditeľnovať e, sféru. Existujú ženy, ktoré sú špecialistky a je naozaj potrebné ich zviditeľniť. Tak by som zareagovala e, v kryptografii, v sfére umelej inteligencii existujú takéto odborníčky, ich jednoducho treba zviditeľniť. Všetci to musíme urobiť, preto som spustila informačnú kampaň, preto predstavím stratégiu, vďaka ktorej dosiahneme vyššiu mieru súdržnosti medzi jednotlivými činnosťami. Opäť ešte chcem zopakovať, že pre mňa je najdôležitejšie konať na všetkých úrovniach, angažovať v tomto boji nielen ženy, ale aj mužov a, ako som povedala, Eh, univerzity, eh, priemysel, média. Všetci môžeme prispieť a dosiahnuť zmenu. Na záver by som sa vám chcela poďakovať a všetkým vám popriať eh, alebo dodať veľa energie a aby 8. marec bol slávený 365 dní v roku a nielen jeden deň. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz 3 e, minúty pre pani Varandika z ALDE. Nech sa páči, môžete uzavrieť našu diskusiu. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Chcem sa všetkým poďakovať za to, že prišli. Chcem sa poďakovať e, pani Estrele, ktorá naozaj toho robila veľmi veľa. My sme spolupracovali a ona v parlamente nechala ku svojho srdca v tej práci, ktorú tu vykonala. V, v rámci výboru FAM sa tejto téme venujeme často a niekoho už to môže aj nudiť, ale 51% populácie, tej populácie je, sú ženy, 60% e, žien trpí e, na násilné útoky, nemáme ženy na vedúcich pozíciách a tak ďalej. Je tu veľmi veľa problémov, ktoré treba riešiť. Pozrime sa napríklad na čísla um, domáceho násilia v Európe. To je, to je šokujúce. Ale zároveň tu platia staré stereotypy a máme tu nejaké ceremonie, podujatia, Zajtra sa stretáva špeciálny výbor pre komunikáciu, kde nie sú vôbec prítomné žiadne ženy, nie sú tam vôbec zastúpené. Takže čo, čo sa deje vo svete IKT? Existuje tu veľmi veľa príležitostí, oblasti, ktoré nás naozaj pozitívne môžu preniesť do budúcnosti. Musíme, pokiaľ si chceme naozaj po, postupovať v sfere IKT, musíme na tom pracovať spoločne. A nestačí na to len e, stanovisko v parlamente, ktoré je síce užitočné, ale je potrebné e, ďalej e, na tom pracovať. Ehm, OSN sa tomu musí venovať. E, digitalizácia e, je mimoriadne dôležitý nástroj na prekonanie chudoby a nerovnosti Potrebujeme profesionálky vo všetkých sférach, ako aj vo sfére IKT. Počuli sme, že to pomáha navýšeniu HDP, rastu ekonomie, ale na druhej strane sa nič nedieje. Takže čo robíme? O tom probléme vieme, Hlb, vykonali sme hĺbkovú analýzu, ale nič s tým nerobíme. Prebieha viacero kampaní a ja súhlasím s tým, že sú zásadné. Pred dvoma týždňami kancelária Európskeho parlamentu v Madride zorganizovala veľkú kampaň eh, o dvoch ženách eh, v rámci digitalizácie. To sú naozaj dôležité veci, ale malo by to byť menej fragmentované v roku 2005 v Baskicku existoval zákon o rovnosti, na, e, kvôli ktorému bolo povinné zaviesť kvóta. Prezident vtedy povedal, že najdôležitejší zákon e, to, toho obdobia je práve tento zákon o rovnosti. Čiže áno, chápeme kritickosť situácie. Avšak na nešťastie sa neurobilo to, čo sa malo, čiže nedošlo k riadnej implementácii právnych predpisov. Ženy musia byť viditeľné. Na kľúčových pozíciách musíme hájiť svoje hodnoty, svoje princípy, princíp rodovej rovnosti. Tento boj je bojom pre všetkých a musíme spolupracovať Musí to byť naozaj spoločné úsilie a už nemáme čas. Musíme to robiť okamžite, teraz, hneď. Ďakujem pekne, pani Parandika, ďakujem aj vám, pani komisárka, ďakujem všetkým účastníkom v tomto paneli. Teraz ďalší panel pani Terry Reintke. Dúfam, že budete lepšie vedieť dohliadať na čas ako ja. Thank you very much and also warm welcome from my... Ďakujem a ja vás srdečne vítam. žiad, nebude žiadna prestávka, máme veľký časový skos, takže ideme hneď k tretiemu pan- panelu. Už sme hovorili o dvoch témach, teraz sa dostávame k tretej. Aj s diskusiou ide o veľmi dôležitú otázku aj je to dôležitý e, vývoj. Digitálny svet využívajú aj feministky a obhajkyne ženských práv. Konkrétne minulý rok bojujú za rovnosť, zlepšenie situácie na celom svete a chceme počuť o takýchto silných hnutiach, hovoriť e, o tom. Preto je tu pani Dagmar Schumacher, riaditeľka e, UN Women v Bruseli, povie nám, aká je aktuálna situácia a potom si rady vypočujeme vás, ako je to u vás, o čo sa snažia obhajkyne ženských práv v digitálnom svete. Ale pred prezentáciou pani e, Schumacher opäť využijeme aplikáciu Slido. Položíme vám otázky dve a opäť vás vyzvem, aby ste na ne odpovedali. A teraz chceme vedieť trošku o tom, čo viete o digitálnych hnutiach, ktoré sa zasadzujú za práva žien. Preto je tu tá prvá otázka. Koľko je žien líderkami takýchto hnutí v oblasti IKT, o ktorých viete, je tam zoznam mien Alisa Milano, potom Barbara Novacka, potom skupina žien Alicia Garca, Patrice Cullors, Opal Tomety, potom Sheryl Sandberg, Rachel Sklar, Malala a môžete tiež povedať, že nepoznáte ani jednu z týchto inšpirujúcich ženských eh, postav. Takže môžete ešte trošku porozmýšľam nad odpoveďou. Budete mať na to však priestor aj počas samotnej diskusie. Môžete ísť teda na tú webovú stránku Slido a využiť ten kód i 2 tvd 2018 a odpovedať na tieto otázky. Druhá otázka. je to taký váš odhad, koľko podľa vás užívateľov Facebooku a Twitteru zareagovali na kampaň eh, eh, eh, hashtag MeToo. V prvých 48 hodinách potom, ako tweetovala Alisa Milano, 100 tisíc, 500 tisíc, milión 200 tisíc alebo 5 miliónov 700 tisíc. Opäť budete môcť odpovedať aj počas diskusie. Tešíme sa na vašu účasť. A naozaj času nemáme na zvýš a preto bezodkladne prezentácia pani Dagmar Schumacher, ako to vyzerá v digitálnej oblasti vo svetle e, ženských hnutí, mm, aké sú výzvy. Ďakujem Terry, ďakujem výboru pre ženské práva za pozvanie a za to, že táto dôležitá téma je na programe. Je tu masová mobilizácia, čo sa týka týchto otázok. Ženské práva sú dôležité, o tom sa vie. Je to e, tak národná ako medzinárodná téma. Treba e, neustálu mobilizáciu feministiek a hnutí a taktiež žiadať skladanie účtov. E, v súčasnosti sa vychádza z existujúcich digitálnych technológií a sociálnych médií. Sú to katalizátory takýchto hnutí. Sociálne médiá a technológie sa využívajú na účasť, prístup k informáciám, mobilizáciu, presadzovanie práv, organizáciu údajov a tak ďalej. Teraz naozaj sa musíme pozrieť na prieniky medzi takými to ženskými hnutiami a digitalizáciou a tým, ako digitalizácia ovplyvňuje hnutie v súčasnosti. Sú tu aj pochody a kampane na sociálnych médiách a naozaj e, je tu veľké úsilie. Niektoré hnutia sa dostali na titulky, ale nie všetky, niektoré ostávajú nepovšimnuté. Eh, eh, ide o to možno, že otriasť súčasným stavom, eh, ovplyvniť možno aj legislatívu, napríklad ukončiť násilie na pracovisku, zlepšiť situáciu žien, migrantiek a tak ďalej. Náš výkonný riaditeľ pri príležitosti MDŽ povedal, že spoločnosť si vyžaduje rozmanité hlasy a pritom milióny žien a mužov sú ticho alebo nepočuteľní. Takže e, naozaj treba lepšie skladanie účtov, e, ukončiť beztresnosť a e, taktiež bojovať proti chudobe žien, hlavne na vidieku, ale aj v mestách. Musí sa situácia zmeniť pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Sociálne médiá, ženskému hnutiu dali možnosť prekvitať. E, nedávne škandály ukázali, že sociálne médiá môžu pomôcť poukázať na to, čo sa ženám deje v rôznych oblastiach. E, predtým ale, ako budú politici, podniky a tak ďalej, e, teda treba ich naozaj vyzývať k skladaniu účtov ale bežní ľudia môžu niečo zmeniť, e, vyžadovať rovnosť medzi pohlaviami. A e, vďaka hashtag e, je ľahké zapojiť sa do takýchto pokusov o zmien, ale rovnako aj monitorovať. E, e veci sa naozaj ľahšie dostávajú na povrch udržateľné rozvojové ciele do roku 2030 a hlavne tie, ktoré súvisia so ženami a technológiami. To je historická príležitosť eh, na stieranie rastúcich digitálnych rozdielov. Ide o to prijať konkrétne opatrenia. Ale bez e, väčšej politickej pozornosti eh, hrozí, že sa budú prehlbovať existujúce nerovnosti a stereotypy. Niekoľko príkladov toho, čo sa stalo. E, naozaj to nie je vyčerpávajúci zoznam. Už ste hovorili o e, kampani MeToo. E, ja o tom teda viac nepoviem. Poviem iba toľko, že ženy mali túto platformu na to, aby sa vedelo, koľko žien bolo obeťou sexuálneho obťažovania. Po druhé, Sheryl Sandberg spustila kampaň eh, hashtag Benbasi, eh, aby sa aj dievčatá ženy vedeli viac presadiť. Potom Pinstinks, to je kampaň, ktorá sa zameriava na oblasť marketingu a reklamy, kde eh, sa tiež presadzujú stereotypy my máme tiež alianciu na boj proti stereotypom, sledujeme, čo sa deje v oblasti hlavne reklamy a politickej oblasti. Sme počas arabskej jary a hnutia v Egypte e, videli taktiež nástroj zameraný na boj proti obťažovaniu a snažili sme sa tiež e, poukázať na e, tento problém v Egypte. Mali sme taký E, systém e, mapovania prostredníctvom SMS-iek, potom hashtag Bring Back Our Girls v Nigerii, všetci o tom viete, myslím, že naozaj treba spraviť ešte veľa, ani zďaleka sme nedosiahli e, cieľ, potom Shitty Sides kampaň, ide o to zlepšiť zdravotnú starostlivosť v roku 2000, 2017 hashtag Women's March, to bol veľk, bolo veľké protestné hnutie na rôznych svetadieloch. E, New na menos, Time is up, e, ďalšie dva príklady kampaň e, hashtag Spotlight and Violence, nová iniciatíva OSN skoncovať s násilím celosvetovo. A dnes v rámci našich oslav MDŽ máme nový hashtag Hashtag time is now. Teraz je ten správny čas na hnutie, nečakať na zajtra. Uh, inšpirovať sa tým, čo sa už spravilo. Musíme tu zapojiť aj mužov. Počuli sme to aj v predchádzajúcom paneli. He for she kampaň tiež sa zasadzuje za lepšiu rodovú rovnosť. A sme v rámci OSN vypracovali eh, špeciálne milníky. Nedávno to bolo zverejnené, prosím, pozrite sa na to a je tam aj harmonogram. Eh, posledný milník sa týka digitálneho aktivizmu. Myslím, že eh, to treba podporovať a viac o tom hovoriť. Ten samozrejme musí podporovať aj to, čo sa deje nielen v online svete, ale aj offline. A teraz k výzvam, ako aj povedala Terry Reintke, ženy e, častokrát nemajú rovnako, rovnaký prístup k internetu a k jeho možnostiam. Mm, aj v prvom paneli sa o tom hovorilo, nebudem to teda rozvádzať, ale nemôžeme to dopustiť. aby sa tie rodové nerovnosti prejavovali teraz aj v digitálnej oblasti a musíme sa mať tiež na pozore, aby sme e, neboli menej aktívne offline v porovnaní s online. E, treba si tu zachovať ten elán. A na záver ešte chcem povedať, že samozrejme všeobecne je tu agenda pre Eh, inovácie a lepší prístup žien a devčat k IKT. To ma eh, predstavuje veľký potenciál v oblasti prístupu k informáciám, eh, prístupu k informáciám, lepšiemu vzdelávaniu, zdravotníckým službám, zvýšenia nezávislosti. Musíme dosiahnuť, aby boli ženy Eh, počuteľnejšie aj v kontexte digitalizácie. Teraz ma zaujíma váš názor, podnety. Takže ešte raz eh, všetko najlepšie k dnešnému Medzinárodnému dňu žien a aj Medzinárodnému roku žien. Ďakujem eh, za toto dobré východisko. Uviedli ste niekoľko silných hnutí, ktoré už zmenili e, našu spoločnosť. Teraz dostanú slovo zástupcovia národných parlamentov. Môžete položiť otázku alebo sa len vyjadriť. E, Najskôr Germana Rocha z Portugalska. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. V prvom rade by som chcela zdôrazniť, že je to dôležitá téma aj pre Euro, e, Portugalsko, ale je to obzvlášť relevantné na európskej úrovni. Treba hovoriť o úlohe žien pri týchto nových technológiách, a sieťach a o možnostiach e, podľa ILO, IKT sú dôležitým nástrojom pre zmenu sociohospodárskych realít celosvetovo a taktiež zlepšiť prístup k dôstojnej práci tak pre mužov ako aj e, ženy. Sú tu pozitívne čísla v oblasti IKT v Európe za uplynulé 10 ročie, ale je to ešte stále potenciál, e, ktorý nebol plne využitý a je tu naďalej slabá účasť žien je tu nedostatok eh, IKT odborníkov v Európe a aj komisia v januári 2014 odhadla, že v roku, do roku 2020 eh, by to mohlo predstavovať až 900 tisíc neobsadených miest. V Portugalsku ženy nie sú dostatočne zastúpené v oblasti IKT, či už ide o vzdelávanie alebo samotnú prácu. V roku 2016 59 absolventov boli ženy, ehm, ešte menej ehm, v oblasti IKT, ešte menej v oblasti inžinierstva. Pritom ehm, ženy prevažujú celkovo v radoch vysokoškolských študentov. Je to dôležité Treba sa nad tým zamyslieť aj nad dôvodmi, prečo e, ženy sú menšinovo zastúpené v oblasti IKT napriek možnostiam aj platovým. To sa musí zmeniť. Musíme k tomu prispieť. Ďakujem pekne. Teraz za Holandsko Judith Tila. Yeah. <laughs> Thank you. Thank you again. Ďakujem. Je to veľmi zaujímavé podujatie. Spomenuli ste Sheryl Sandberg, podľa mňa je to vynikajúci model. Dúfam, že budeme mať aj nejaký európsky ekvivalent a hovoriť treba aj o ligou. Je to tiež dobrý príklad eh, Ehm, napríklad ehm, vo svojich radoch majú aj ženu e, kozmonautku. Hovorili sme o stereotypoch. Tie sa ale nedajú tak ľahko odstrániť, ale to, čo podľa mňa možné je, je doplniť pozitívne stereotypy a použiť ich hlavne v digitálnej ére, pretože ženy sú dobré komunita, komunikátorky, pozitívny stereotyp sú inteligentné, e, chcú byť dobre vzdelané, dobre pracujú v tímoch, snažia sa o akceptáciu. Myslím, že by sme sa mali snažiť o takéto pozitívne prehlásenia a stereotypy. Potom sa musíme spojiť aj s mužmi a hovoriť e, spoločne byť počuteľnejšie. Hovorili ste o niekoľkých príkladoch o digitálnej revolúcii. V Holandsku minulý rok sme mali parlamentné voľby a mali sme hnutie Hlasujte za ženy a e, čakajú nás komunálne voľby o pár týždňov a opäť e, chceme presadiť hlasovanie za ženy, ale nie iba za tú prvú na zozname, pretože e, tá či tak, či tak bude zvolená. A, ale možno, že hlasovať za tie ženy, ktoré možno, že e, nezískajú e, také množstvo kresiel, to by mohlo byť zaujímavejšie. A z tohto sa stalo skutočné hnutie v Holandsku a viac žien bolo zvolených do Národného parlamentu. Ďakujem aj za tento príklad. Myslím, že to môže byť inšpirácia aj pre iné členské krajiny. A ešte jeden, jedna rečnička Roden Kranich z Nemecka. Ďakujem pekne. ja chcem nadviazať na slova pani Schumacher, ktorá hovorila o aktivitách žien počas tých počas toho minulého roku a, a skutočne v roku 2016 boli protesty, boli, pretože tam došlo k veľmi prekernej situácii na politickej scéne. Ja som bola na konferencii, právnej konferencii OSN, a e, skutočne úbohlo niekoľko rokov za sobou, kedy e, došlo k diametrálne odlišnému vývoju na tých frontoch. Na jednej strane vzdelávanie e, mladých žien, napríklad v afrických v afrických štátoch vykazuje už veľmi pozitívny trend viacero rokov a, a, a, a, a, a, a, a, a, a vďaka pôsobeniu IS a ďalších e, spiatočníckých e, síl. Toto je ohrozené, pretože vieme, že len vzdelávaním dokážu mladé ženy e, zmeniť svoje budúce životy na, G20, na samite G20. To sú e, tie medzinárodné scény, kde môže, ktoré môžeme využiť na presadenie e, tej myšlienky e, posilnenia postavenia žien v Bruseli aj v, v inom aj v iných krajinách. Ja som predsednička výboru pre rodinu v nemeckom parlamente. Myslím si, že len keď sa budeme usilovať, len potom naše céry dokážu sa presadiť nielen v digitálnom svete, ale aj v reálnom svete. Ďakujem. No a prv, než vám opäť dám slovo, pani Šumacher, aby ste zareagovali, myslím, že by bolo dobre sa teraz pozrieť na e, výsledky toho prieskumu s Lido. Takže prvá otázka sa týkala toho, či poznáme tieto ženy a koľko z nich poznáme. A dru- tak a druhá otázka sa týkala teda Aliso Milano. Ona je jednou z iniciatorok hnutia Me Too. Potom Barbara Novacká, e, kľúčová postava pre Black Protest, čierny protest v Polsku, ktoré, ktoré, ktoré preznačuje boj za e, e, ženské práve, reprodukčné práva. Potom hnutie Čierne životy závažia. Potom Sheryl Sandberg, o nej sa o nej hovorí hovorila aj pani Schumacher, eh, hashtag Leanin a potom Rachel Sklar, eh, ktorá vytvorila hashtag Change the Ratio a v neposlednom rade zdá sa, že väčšina ľudí skutočne pozná túto mladú ženu, Malala e, Yousafzai, ktorá e, spustila kampaň hashtag We Are Silent, ktorá e, obhajuje práva dievčat na vzdelanie. Druhá otázka. Druhá otázka sa týkala toho, koľko bolo respondentov e, e, v rámci prvých 48 hodín, potom ako bol spustená kampaň MeToo Alisa Milano. Ehm, väčšina sa domnievala, že 1,2 milióna e, je správna odpoveď, ale Správna odpoveď je 5,7 milióna. E, toľko zareagovalo do, 20, do 48 hodín na tento tweet. Vidíme, že digitálne e, médiá sú veľmi silným nástrojom aj pri presadzovaní tejto ženskej agendy. A najpopulárnejšia otázka položená na slidu. Čo možno urobiť v prospech podpory e, ženského hnutia a ktoré by podporili lepšie, širšie využívanie médií a IKT v prospech ženského hnutia. Ďakujem za vaše e, e, vyjadrenia e, k Sheryl Sandberg a, a vlastne tých, tých, ktorí by mohli byť vzorom pre ženy v Európe. Myslím si, že je potrebné venovať pozornosť pozitívnemu stereotypovaniu a a, je, a zároveň musíme aj bojovať proti tomu tradičnému, e, proti tým tradičným stereomédiám. Myslím si, že je potrebné e, e, vykreslovať postavy žien inak Myslím si, že prezentácia muža, ktorý žehlí, e, e, má oveľa väčšiu výpovednú silu ako e, nejaké hesla. Budeme v New Yorku, mnohé z vás budete v New Yorku v najbližších dvoch týždňoch a ten téma výboru pre ženy je ženy na vidieku. Veríme, že budú prijaté veľmi razantné závery. Pani Kolen Králik o tom hovorila, ale určite nie, bude to ľahká cesta, preto musíme spojiť naše sily. Čo sa týka tej ťažiskovej otázky, ako, ako postupovať jednoducho čo najviac nás musí aktívne sa snažiť. Využíme všetky kanály, aj online kanály, oslovujme vlády, vlády ostatné zainteresované strany, agentúry, prezentujme naše predstavy, naše túžby a spoločnými sílami sa snažíme dosiahnuť spoločnosť, ktorá je lepšia, než ju dnes poznáme. To je krásne záver, krásne posolstvo na záver tohto panelu. Chcem sa poďakovať eh, Dagmar Schunacher eh, za z výboru SN pre ženy. Chcem sa poďakovať aj vám. Za ostatných 100 rokov sme e, zažili e, prudký nárast tejto agendy, bol dosiahnutý pokrok, či v režime online alebo offline a skutočne je potrebné bojovať proti stále tým negatívnym prejavom. Treba podporovať e, tú agentu ženského hnutia, e, e, bojovať za spoločnosti založené na rovnoprávnom postavení žien a mužov. Teraz dám slovo podpredsedovi Dimitriosovi Papadimurisovi, e, ktorý je na čele skupiny na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť a diverzitu.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 Ak porovnáme dnešnú situáciu s tým, čo malo byť dosiahnuté, domnievame sa, že ešte je pred nami dlhá cesta a veľa práce. A na to ste poukázali vo svojich vystúpeniach. Ak hovoríme o práci, znamená to nie len zákonodárna práca, e, regulácia, ale treba ovplyvňovať myslenie ľudí, zbavovať sa stereotypov. 36 e, osadenstva EP e, sú ženy, 36 predsedníctva sú ženy a 50 e, členov výborov sú sú ženy, ale čo sa týka vedenia politických skupín, máme jednu predsedajúcu a jednu podpredsedničku. No a prezident EP je muž, predošlý bol muž, takže eh, myslím si, že je čo zlepšovať aj v EP. Je potrebné eh, zlepšovať, pokračovať v zlepšovaní spolupráci s národnými parlamentami, s občianskou spoločnosťou, s výskumnými základňami, ale čo je najdôležitejšie, je otvoriť sa otvoriť sa, e, využiť všetky kanály komunikácie e, s verejnosťou. Ja som na chvíľku odišiel z tejto miestnosti, aby som sa stretol s 300 mladými ľuďmi, ktorí prišli e, v Strasburgu sem a tie dievčatá, E, v tej skupine, to boli skutočne e, veľké bojovničky, odhodlané, chcú dosiahnuť toho veľa v živote, majú e, skutočný záujem o vytvorenie rovnoprávnej spoločnosti, ale aj mladenci sa hrdo hlásili k tejto myšlienke. My potrebujeme spoločnosť bez diskriminácie, s rodovou rovnosťou. Nie sme všetci rovnakí, sme, sme rozliční a diverzita a rovnosť rovnoprávnosť. To sú veci, ktoré sa snubia. A e, Takže e, nechcem e, pokračovať v ďalších slovách. Skončím v tejto chvíli, držím vám palce a prajem vám dobrú chuť po tomto podujatí. Well, you, Ďakujem, eh, pán Papadimulis. moje meno je Mary Hannibal. Ja som práve jedna z tých podpredsedníčok eh, výborov. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí prišli, všetkým panelistom. Chcem sa poďakovať všetkým tým z publika, ktorí aktívne participovali. Bolo to úžasné podujatie. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prišli do Bruselu z národných parlamentov. Je pred nami dlhá cesta, ako povedal podpredseda parlamentu. A čo musíme urobiť je využiť to, o čom sme hovorili dnes a pretaviť to do našej každodennej práci, zlepšovať tú situáciu v oblasti rodovej rovnosti a neutíchať v našom snažení, aj až kým nedosiahneme túto métu. A Verím, že toto sú tie dôležité posolstvá, ktoré si so sebou odnášate z tohto podujatie. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli eh, k organizovaní tohto podujatia. A ešte raz, tešme sa, radujme sa, máme Medzinárodný deň žien.